We start the meeting. Uh, first of all, uh, adoption. Takže začneme, kolegyne, kolegovia. Ako prvé príjmeme program, hlasovanie bude odložené na 24. marca. Výbor pre rozpočet bude o tomto prípade hlasovať 31. marca a preto padlo, že ne, nebude mať vplyv a dopad na túto tému, takže program je prijatý touto úpravou, s touto úpravou, dobre, ďakujem pekne. Čo sa týka tlmočenia, tak eh, máme k dispozícii všetky jazyky, okrem chorvátskeho a maltského. Okay, When it comes to um, Eh, Návrh na zmenu ISF a navýšenie možností prefinancovania opatrení pre iniciatívu zamestnanosť pre mladých alebo iniciatíva pre mladých, tak eh, by sme mali posunúť eh, lebo na prekladanie poslancích návrhov na 12. marca a dôvodom je, že by sme mali ponúknuť dostatok času na preloženie pozmeňujúcich návrhov a zasadania tieňových spravodajcov, pričom 16.4. sa uskutoční hlasovanie podľa pôvodného plánu. Teraz prejdeme FC, Európsky fond pre strategické investície. To je bod 3 nášho programu. A slovo dostane spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Dámy a páni, kvôli kríze o 15 klesli investície v Európe v porovnaní s rokom 2007. Rok 2007 eh, bol rokom najvyšších investícií. Tento rozdiel eh, priviedol k poklesu úrovne zamestnanosti a rovnako k tomu, že neplníme ciele programu Európa 2020. Mladí sú najviac postihnutí touto nezamestnanosťou. Tieto rôzne nástroje, teraz navrhované, celý 1 z hľadiska efektivity. No a stále je veľmi vysoká nezamestnanosť a stále potrebujeme podporovať naše podniky a spoločnosti. Vysoká miera nezamestnanosti je priamým následkom nízkych investícií. No a tak Európsky fond pre strategické investície vznikol 315 miliard eur na 3 roky. Je 1,3 miliónu nových pracovných miest, tak majú priamy dopad na mieru zamestnanosti. Hlavný účel je rozbehnúť hospodárstvo, ale hlavne to spraviť takým spôsobom, aby sa vytvárali pracovné miesta a zachovávali tie, ktoré už ľudia majú. IFSI bude fungovať len vtedy, keď spoločnosti budú mať záujem o využívanie zdrojov z fondu. Členské štáty tiež musia odvieť svoju prácu. Členské štáty Vy už mali máte proaktívnu politiku pracovného trhu, mali zaisťovať, že ľudia majú schopnosti vykonávať prácu, ktorú podniky chcú poskytovať. Fond bude zameraný na malé a stredné podniky v EÚ, Tieto vytvárajú 90 všetkých spoločností a zamestnávajú viac ako 90 miliónov ľudí. V ostatných rokoch 85 nových pracovných miest vytvorili malé a stredné podniky. Existujú iniciatívy na podporu využívania IFSI, na to, aby malé a stredné podniky tento fond využívali. A vašak, keď komisia hodnotí členské štáty z toho hľadiska, ako plnia podmienky faktúra eh, stability, IFSI a investície vykonané na jeho základe, by nemali byť zohľadňované. Cieľom je zlepšiť celkovú hospodárskú situáciu v členských štátoch a zlepšiť situáciu z dlhodobého hľadiska. Ja som povedala, že kritéria výberu projektov by mali zahrňať potenciál vytvárania pracovných miest, ktoré budú dlhodobé, udržateľné pracovné miesta, A rovnako som už povedala, že rozsah vytvárania pracovných miest, ďaká IFSI, musí byť neustále monitorovaný, hlavne čo sa týka regiónov najvyššou mierou nezamestnanosti. S tieňovými spravodajcami sa stretnem v budúci v Štrasburgu a teším sa na našu výmenu názorov a dúfam, že výsledkom bude veľmi dobrá správa. Ďalej som chcel len doplniť ešte, že my budeme hodnotiť túto správu len z hľadiska našich vlastných kompetencií. My sme výbor pre sociálne veci a zamestnanosť a budeme to hodnotiť z tohto hľadiska. Ďakujem pekne. Teraz Maria z SAD. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať pani Jazlovieckej, pretože skutočne myslím, že ste odvedli vynikajúcu prácu. Takže tešíme sa na spoluprácu, budeme budovať na tejto správe. No a skutočne myslíme, že Európsky fond pre strategické investície bude vytvorený tak, a že tieto nástroje sa zmenia na veľmi silné nástroje vytvárania práci, pracovných miest vysokej kvality. Je to centrálny cieľ našej skupiny a myslíme, že spôsob, ako to realizovať a umožniť, si vyžaduje, aby sme jasne povedali, že vytváranie pracovných miest vysokej kvality musí byť strategická priorita pre parlament a to by sa malo pretaviť do usmernení riadiaci výbor IFSI a rovnako by sa to malo odraziť v kritériách výberu projektov investičného výboru. No a preto si myslím, myslím, že experti investičného výboru by mali byť vybraní tak, že budeme mať expertov nie len na financovanie projektov, ale aj tých, ktorí zohľadňujú realitu sektorov regiónov, ale aj potenciál vytvárania kvalitných pracovných miest. Tiež myslíme, že by sme mali budovať koncepciu investičnej platformy. Je to nový nástroj, o ktorom sa hovorí v nariadení a myslíme, že investičné platformy môžu byť medziregionálne investičné platformy, tiež to môžu byť tematické investičné platformy. V každom prípade tieto platformy sú vytvoriť tak, aby sa stali miestom, kde investície, investory, investičné spoločnosti sa budú môcť stretávať so všetkými ostatnými relevantnými eh, inštitúciami, aby spoločne realizovali investície. Platforma môže byť ako eh, podporu pre investície, rozvoj a vytváranie pracovných miest. Všetky tieto aktivity e, v súlade s pravidlami EFSI majú nárok na financovanie. No, uvediem príklad. Ak budeme mať investičné platformy pre energetickú efektivitu, tým sa spoja spoločnosti, vzdelávací sektor a výskum, čo je nevyhnutné, tak inovácie môžeme zmeniť na dôležitú podporu pre vytváranie pracovných miest vysokej kvality. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, ako viete, FSI je otvorený na financovanie sociálnych investícií. No a pre nás to je veľmi dôležité, pretože to investovanie do vzdelávania, školení, tiež je to o vytváraní sociálnych nástrojov, financovania starostlivosti detí, rodinej starostlivosti, to je dôležité hlavne pre ženy, ale aj mužov, aby lepšie dokázali zharmonizovať rodinný život a pracovný život. No a tiež vás podporujeme, obavy, že EFSI malo venovať osobitnú pozornosť krajinám a regiónom, ktoré sú najviac postihnuté krízou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Gierike z ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel vyjadriť sa z mene Ulrike Trebezius, ktorá tu nemôže zo zdravotných dôvodov byť. Ja ďakujem pani Jezlovieckej za jej prácu k fondu EFSI, čo je veľmi obsažné. My veľmi radi podporíme význam štruktúrálnych reforiem alebo význam štruktúrálnych eh, kontrolno a v niektorých aspektoch nedokážeme to podporiť. Ja ako príklad uvediem eh, zamýšľané zameranie programu na eh, odborovo organizované podniky, deficitné ciele, zameranie na krajiny s slabými finančnými systémami, keďže stanoviskom budú predkladať viaceré výbory, tak Econ a Budget nás požiadali, aby sme sa obmedzili na málo bodov. A chceme pritom navrhnúť podporu FSI prepojiť to so štruktúralnými reformami v Južnej Európe. Dôležité pre pracovné trhy sú reformy pracovného trhu, ale tiež reformy bankového sektora, ktorý má problémy poskytovať požičky. Tešíme sa na spoločnú diskusiu k týmto témam. Ďakujem pekne. No, ďakujeme pekne. Slovo dostane teraz predstaviteľ skupiny ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Najskôr chcem povedať, že Veľmi pekne ďakujem za vynikajúcu prácu spravodajkyni. Um, tam je, ona veľa bodov zdieľa s mojim názorom a ja chcem podporiť jej prístup e, od zamestnanosti, e, čo je absolútna priorita, potom ako treba podporovať podniky, aký je e, dopad, keď sa vlastne odpoja tieto fondy v okamihu, keď sa kalkuluje e, deficit, rozpo, rozpočtový deficit a tak ďalej. Teda ja ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať. A aby som teraz išiel k jadru veci, z hľadiska zamestnanosti a sociálnych záležitostí, opakujem aj sociálnych aspektov, sú tu možné dve hlavné vízie e, na tento Junckerov plán. Prvá, dobre, budeme mať e, financovanie navyše, aby sme zmodernizovali Európu, zvýšili jej konkurencie, schopnosť a tak ďalej. A potom druhá vízia, ktorú ja podporujem, to je taký e, šokový trojročný plán vzhľadom na to, že je naozaj neznesiteľná miera nez- nezamestnanosti ja som za druhú víziu. Ja si myslím, že Junckerov plán treba vnímať ako plán šoku a nie ako nejaký ku podporu tých, ktorí už pracujú. Ak stratíme tento pohľad na veci, tak si myslím, že stratíme časť našej dôveryhodnosti a voličov. A my sme prišli sem, aby sme riešili naliehavú situáciu a na ňu by mal poslúžiť aj tento Junckerov plán v rámci tohto konceptu, ktorý ja zastávam a ja osobne e, súhlasím s tým, čo e, navrhla spravodajkyňa a myslím si, že e, moje pripomienky, ktoré chcem spomenúť, nie sú kritické, ale majú za cieľ vylepšiť jej správu. Poprvé treba nejakým spôsobom sa dožadovať toho, aby došlo k nejakému vyhodnoteniu, asesmentu E, tých zamestnaneckých kritérií a mali by sme e, prejsť cez Európsku banku, investičným e, fondom a tak ďalej. Samozrejme, že toto musí mať prioritu. A ja chcem ďalej trvať aj na tom, na, aby viac ako regióny, že sú tu vlastne krajiny, aby sme povedali nie, to je dobre, ale ak tieto investície majú ísť, by mali ísť do oblasti, kde je najväčšia miera nezamestnanosti a to je často nadnárodné. Takže mali by sme sa naozaj sústrediť na tie oblasti, kde je najvyššia miera nezamestnanosti a na to by sme sa mali sústrediť my všetci Európania, lebo nemôžeme dopustiť väčšiu nerovnováhu. Rovnako si myslím, že parlament má povedať aj záverečné slovo v, pri záverečnom schvalovaní, keď sa rozhodnú hlavné kritériá pridelovania tejto pomoci e, v rámci e, Európskeho sociálneho fondu. E, toto treba robiť, pretože ja som si myslel, že, že namiesto parlamentu že sa nebudeme stretávať s bankami a s advokátskymi kanceláriami. Nie, my nie sme tu na to. My sme tu na to, aby sme nestrácali tieto peniaze na malé alebo väčšie demagógie. Nie, my sme tu na to, aby sme zoptimizovali výsledky týchto investícií vo svete zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. A ja si myslím, že tu na parlament môže byť konzultovaný, môže participovať na tých hlavných rozhodnutiach a na tom hlavnom rámci pomoci. No a potom samozrejme treba ísť dopredu, treba pomáhať rozvíjať túto myšlienku uh, mm, Junckerovho plánu ohľadne investícií do vzdelávania, sociálnych infraštruktúr, pretože toto všetko sú uh, spôsoby uh, a keď tieto témy dobre zadefinujeme, tak potom samozrejme veľmi dobre využitie týchto peňazí môže viesť k tomu, že za tri roky dosiahneme socioekonomické ciele tohto šokového programu. Ďakujem. Thank you, Patrick Lier. Ďakujem pekne. Patrik Jarik za GUE, nech sa páči. Tento nie je. You don't want to have the floor. No. Nechcete slovo? Dobre, ďakujem pekne. Ani nikto iný z vašej skupiny. Tak eh, slovo dostane Jean Lambert mene skupiny Zelených. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja hovorím mene e, našej teňovej správky Moniky Vána, ktorá tu dnes nemôže byť, bohužiaľ. Čiže rád by som vyjadril jej názory v mene našej skupiny. Samozrejme chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Myslím, že to je veľmi dobrý, dobrá báza. Radi by sme boli keby v rámci nariadenia bolo uvedené niečo, čo to skutočne spája s cieľmi Európa 2020, zamestnanosť, boj proti chudobe, rodová rovnosť, klimatické zmeny, tak ako to už je uvedené v európskych štruktúrálnych fondoch. Súhlasíme s tým, že vytváranie kvalitných pracovných miest musí byť hlavným zámerom a tak ako iní chceme, aby to bolo prepojené za zameraním na regióny s vyššou nezamestnanosťou a chudobou. A je to aj v štúdii ILO, čo ukazuje, ukazuje úspechy investičných plánov na vytváranie pracovných miest v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a ďalšie opatrenia členských štátov, politika pracovného trhu, investície do pracovných miest tak ďalej, ako práve povedal kolega Zalde. Ale ho poukazujeme na demokratickú zodpovednosť systému. Nie, sú tam, nie je tam občianská spoločnosť, sociálnych partnery alebo miestne a regionálne orgány. Takže hovoríme o platforme, o vytvorení platformy z občianskej spoločnosti a Rovnako súhlasíme s niektorými pripomienkami o lepšom zastúpení v investičnom výbore, hlavne z hľadiska sociálnej expertízy. A to súhlasí veľmi s tým, čo sa náš výbor stačí už nieko- snaží už niekoľko rokov, čiže zaistiť pohyb správnym smerom. Takže v budúci týždňoch chceme pracovať na tom, aby investičný plán išiel správnym smerom a aby cieľa Európy 2020 boli súčasťou IFESI, pretože investičný plán bez jasných cieľov a nedostatočnej demokratickej legitimity myslím, že nie je to, čo v Európe práve potrebujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Laura Agia z EFDD. Thank you. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela ešte poďakovať eh, spravodajkyni. Tiež rada uvediem, rada by som uvedla pár vlastných úvah. Miesta, kde hospodárska kríza vec postihla, spôsobila skutočné sociálne problémy. No a treba pracovať investičný eh, plán, aj, aby no, trochu zmiernili dopady krízy. A ja sa pýtam, prečo ide vždy o také dlhodobé projekty. Kolega jeden už odporučil, že to bol nejaký núdzový plán, ale núdzový plán myslím, že treba konať aj veľmi krátko dobo. Dopady tohto plánu budeme pravdepodobne cítiť až o 10 rokov. A rada by som ešte niečo podnetila. To je, týka sa to časového harmonogramu. Je veľmi, ste veľmi dobré, že sa zdôrazňujú investície, ktoré vedú k tvoreniu pracovných miest, čím sa čiastočne rieši problém nezamestnanosti, ale treba pokôzať aj na tie podniky, ktoré majú menej ako 3000 zamestnancov, Takže my v každom prípade chceme zdôrazniť, také eh, podniky tieto investície potrebujú. Najmenšie podniky, startupy. No a treba o nich eh, konkrétne hovoriť. Hovorí sa o infraštruktúre, o veľkých projektoch, ale tým sa problém krízy nerieši. To nie sú projekty, ktoré majú dopady na život ľudí, členských štátoch, práve v tých členských štátoch, kde hospodárstvo sa sústredí a je, opiera sa o stredné podniky, ale to nie sú len podniky s 3000 zamestnancami, ale sú to podniky, ktoré majú len 30 alebo 40 zamestnancov v mnohých krajinách. Je práve takáto situácia. Myslím, že tieto by mali lepšie môcť využívať plán. Ďalej, o tom hovoril kolega podporujú sa štruktúrálne reformy. Štruktúrálne reformy. To je všetko, čo žiadate o krajinách, od krajín, ktoré sú v problémoch. Neustále sa to žiada no a súčasne bráni niektorým veciam. Skutočne sa nám bráni vytvoriť novú dynamiku pre rasta. Nové úlohy, to nie je možné. Nemôžete žiadať len štruktúralne reformy, nemôžete len vzťahovať peniaze z jednotlivých eh, oblastí. Potrebujeme peniaze na to, aby sme opätovne rozbehli konjunktúru. A ešte jedna vec. Hovorí sa to aj o veľmi riskantných investíciách. To nesmieme zabúdať. Ja? Niekedy treba nájsť odvahu. Niekto, kto má dobrý projekt, ktorý je spojený s vysokými rizikami, by mal dostať možnosť poraz to skúsiť. Ja som videla výborný výbor, ktorý bude vyberať projekty, Mali to byť veľkí finanční experti, ale ľudia, ktorí sa vyznajú v pracovnom živote, ktorí môžu rozhodnúť, nie sú len transparentné, ale hlavne aj kompetentné rozhodnutia, ktoré zohľadne realitu na mieste tak, aby projekt skutočne fungoval. A štáty mali prispieť do fondu, ale čo môže štát dostať, čo môže štát dať? No, jednoducho povieme, že sa uvoľnia rozpočtové úlohy, to je príliš málo, potrebujeme garancie, je štáta, sa rozhodne, že bude spolufinancovať, že do fondu vloží peniaze, by tam byť prijaté projekty aj pre samotnú, samotnú krajinu. A ďalej sa spýtať, ktoré štáty sú ochotné poskytovať peniaze do fondu, pričom vieme, že vlastné projekty nemôže garantovať. Existujú dobré projekty, ale často sa stáva, že projekty sú to je jednoduchšie, čo viac sú zakorenené v lokálnej sfére. Ďakujem. You, Mr. Thomas Mann. Ďakujem pekne, pán Thomas Mann. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Tak ako aj kolegovia sa chcem poďakovať Anute za veľmi dobrú správu. Tie správy, ktoré ona robí, sú vždy dobré, ale táto je mimoriadne dobrá. Myslím, že musíme ozrejmiť, že máme dobrú príležitosť začať. Potrebujeme sociálnu tvár v Európe. A táto môže prispieť ku konkrétnym výsledkom, keď budeme mať také investície, ktoré budú aj efektívne tak ako to povedala aj kolegyňa, že vyhovárať sa, že nechceme robiť reformy, to nie je správny. Správna cesta. Počuli sme Portugalsko, Španielsko, to sú krajiny, ktoré urobili reformy a teraz môžu konečne zaznamenať ra- rast. A ak sa to všetko bude plniť, tak môžu dostať aj peniaze. Nemôžeme tu podporovať také projekty, ktoré nestoja za nič. Musíme podporovať dobré projekty a musíme podporovať také projekty, ktoré sú, ktoré sú vypracované ľuďmi, ktorí sú politicky nezávislí, kde skutočne ide o plitvanie peňazí, ale kde ide o efektívne výsledky, ktoré sa dajú prostredníctvom tých investícií dosiahnuť. Takže takto sa dá urobiť krok dopredu. Hovoríme tu aj o zamestnanosti. Môžeme to definovať rôznym spôsobom, ale keď sa pozrieme na malé stredné podniky a realitu, v ktorej sú, tak sú tu viaceré podniky, ktoré nemajú týchto 5 alebo 10 roč, tieto 5 alebo 10 ročné pracovné plány a oni jednoducho nevedia, ako to bude fungovať dopredu, do budúcnosti. Bola, kedy to bolo možné, teraz to už nie je. Takže to je takisto dôležité a patrí to do tej správy, že jednoducho aj pracovné miesta, ktoré už sú, musia byť ponechané a na to máme viacero opatrení a preto sú takéto investície absolútne potrebné. Ďalšia vec, hovorilo sa tu takisto o tom, že musia sa uprednostniť tie krajiny, kde je veľká nezamestnanosť. Ja poviem iba toľko. Ak sa dohodneme, že niektoré regióny v jednotlivých krajinách, aj v silných krajinách, tam, kde je vysoká nezamestnanosť, tieto regióny podporovať, podporím to samozrejme, potom si stanovíme priority a týmto získame konkrétne výhody. To je veľmi dôležité. Myslím tu napríklad aj na Nemecko, Nordrhein-Westfalen, tam je vysoká nezamestnanosť, dramaticky vysoká, tam si jednoducho nemôžu rodiny dovoliť viac, než ísť na nejaký futbalový zápas, žiadne dovolenky. Takže nejde tu o štát, ide tu o regióny, kde je vysoká nezamestnanosť a to sú priority, kde musíme dávať investície. A posledná vec, takisto je dôležité, e, aby sme angažovali aj sociálnych partnerov. Jean Lambert na to poukázala, to je oblasť, kde nechceme opakovať ako nejakú mantru, ale e, ktorú skutočne chceme podporiť. Musíme sociálnych partnerov zaangažovať, to patrí do tej správy, keď hovoríme o opatreniach pre zamestnanosť. Takže máme tu dobré predpoklady, napriek niektorým trom, štyrom kritickým pripomienkam, ktoré sme počuli, si viem predstaviť, že na záver budeme mať takú správu, kde budeme môcť povedať, že sa vyplatilo takúto prácu vôbec robiť. Ďakujem, Danuta, ešte raz. Ďakujem. Pán Javier López, nech sa páči. Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu a mám iba niekoľko takých drobných komentárov. Popr- poprvé, to najrelevantnejšie, pokiaľ ide o tento investičný fond, to je zmena retoriky európskych inštitúcií po piatich rokoch a to je veľmi dôležitý bod, po piatich rokoch, keď sa hovorilo o úsporných opatreniach, tak sa pripúšťa, že makroekonomické problémy e, sú, e, súvisia aj s hlbokou krízou, ktorá sa zmenila na sociálnu krízu a postihla mnohé krajiny. A tento malý krok, nie všetci, E, my všetci do toho vkladáme veľa e, nádejí, ale je to jednoducho prvý krok správnym e, smerom, zmena rétoriky. No a teraz vidíme aj obmedzenia, objektívne obmedzenia, ktoré sa tu na, natiskajú. Máme napríklad dizajn tohto fondu a ťažkosti, ktoré mala Európska únia, pretože nemala mechanizmy v dôsledku svojej štruktúry e, dať do tohto fondu e, če, reálne čerstvé peniaze v hotovosti. E, členské štáty tam dávajú peniaze, aby investovali, nie, ale my máme možnosť vytvárať nové vstupy. A my sme sa rozhodli, že e, tento E, fond vlastne sfunkční predovšetkým Európska investičná banka. A to je niečo veľmi dôležité. Je tam mm, je to zároveň prejav aj istej veľkorysosti z našej, z našej strany, lebo z 21 miliard chceme mať až 300. Takže um, uvidíme, ako, ako teda sa to celé bude vyvíjať, ale na základe toho, čo sa tu robí, pokiaľ ide o výber projektov, tak tam vidíme, že a, nakoniec sme sa aj ro, o tom teda rozhodli. Ja mám k tomu tri pripomienky. Výbor Ekon súhlasí s tým, aby sme zdôrazňovali projekty, ktoré súvisia s teritoriami, nie štátmi, s najväčšími e, problémami v oblasti nezamestnanosti a vytvárať kvalitné pracovné miesta s dlhodobou e, perspektívou, to je jeden z hlavných cieľov. Ďalej, pokiaľ ide o výber projektov, myslím si, že treba brať ohľad na dve veci. Poprvé, tento fond nemôže slúžiť na financovanie veci, ktoré boli už plánované zo strany privátneho sektora, ale ak dôjde k tomu, že vlastne sa použijú verejné fondy na záchranu privátnych investícií, ktoré už boli plánované, tak e, tam nedosiahneme ten konečný cieľ mimoriadne investície, ktoré vlastne mm, by mali byť financované z tohto fondu. Ale toto riziko tu existuje. Po druhé, chcem pripomenúť aj štrukturálne obmedzenia takýchto fondov, lebo tento fond ráta predovšetkým s privátnym kapitálom pri svojich cieľoch v tom zmysle, že nebudeme môcť budovať spoločné majetky. Vlastne nebudú to spoločné majetky, pretože, ako dobre viete, tie sa nebudujú na základe e, logiky návratu investícií prostredníctvom ziskov. Tento fond e, samozrejme tam bude veľká časť privátneho e, kapitálu a tieto zisky tam určite budú požadované. Je preto veľmi dôležité, aby sme mali kapacitu kontroly, aby sme v týchto projektoch veľmi dobre preštudovali, e, komu ich máme prideliť a mali by sme čo najrýchlejšie tento nový e, projekt zaviesť do praxe. A odzneli tu niektoré komentáre o Španielsku a štrukturálnych reformách. Ja chcem povedať iba toľko, že ak Španielsko vyjde z krízy a Španieli nevídu z krízy, to bude veľmi zlá situácia. A toto sa deje v mojej krajine a je viacero e, krajín v EÚ v takejto situácii. Španielsko vychádza z krízy, ale Španieli nie. A máme jeden veľký, budeme mať veľký problém, ak sa to bude diať e, aj v iných štátoch. Thank you, Guillaume Balas. Ďakujem. Ja budem hovoriť kratšie, ako som pôvodne chcel, pretože môj predrečník povedal už veľa z toho, čo som ja chcel povedať. A ja sa chcem ešte vyjadriť k tomu, niečo k tomu, čo povedala tieňová spravodajkňa Maria Žuan Rodríguez. Ja si myslím, že táto e, debata medzi nami je veľmi konštruktívna. Je tu konsenzus potreby investícií a najmä E, s časťou alebo s tým, aby to bolo založené na verejných e, financiách, na verejnej účasti. A myslím si, že toto je už naozaj e, pokrok v ekonomickom zmýšľaní nás všetkých, ale chcem sa ešte vrátiť k inej veciach. Moc vyberať projekty, to bude veľmi dôležitá vec. Kto bude mať právo moc E, vyberať, aké kritéria sa použijú a to, ako budeme kontrolovať túto právomoc. A ako povedala pani Rodríguez, to zloženie e, toho výboru expertov, to je samozrejme e, mohlo byť užitočné, ale musíme sa pozrieť, či za tým nebude E, Európska investičná banka. Ak to bude výbor expertov, tak nemôžu byť jednofarební, pokiaľ ide o kompetencie. Ak to budú čiste iba ekonómovia alebo špecialisti na inovačné technológie, e, bez toho, že by tam boli ľudia, ktorí poznajú príslušné územia, alebo že by tam boli špecialisti na environmentálne, ekologické otázky priemyselnú ekológiu, sociálne záležitosti, ja si myslím, že to by bola chyba a my, náš výbor, musíme trvať na tom, aby tam boli zastúpené záujmy e, pracovníkov, pracujúcich. A druhý bod na záver, ak tu nemáme veľa problémov ohľadne otázky toho, čo skutočne e, ponúkame v ustanovení, ktoré tu odznelo, tak je tu E, dosť neuveriteľná logika, pretože keď hovoríme, že pred investíciami tu boli štrukturálne reformy, takže my tu máme definíciu týchto slávnych štrukturálnych fondov. A samozrejme, že je tu rozpočtovú zodpovednosť a toto je všetko problém. Ako vy chcete robiť reformy, ak ich nemáte z čoho financovať alebo ich nechcete financovať? A celá ekonomická história nám ukazuje, že v okamihu, keď máme reformovať naše krajiny, tak tam potrebujeme práve inteligentnú rozpočtovú politiku a nie príliš reštriktívnu. A pozmenujúci návrh 1, ktorý tu bol navrhnutý, ja si myslím, že to je veľmi logické. Ako by bolo treba najskôr e, mať e, rozpočtovú úspornosť a úsporné rozpočtové škrty. Samozrejme, to má dopad na flexibilitu e, pracovného trhu a potom investície. Ak by to bolo fungovalo takto, tak dnes eurozóna a Európa je v plnej forme, pretože v mnohých, vo väčšine európskych krajín e, sa aplikovala táto logika. Takže, ale ja si myslím, že to nefunguje. <clears throat> Takže treba zmixovať obidve. Treba mať investičnú politiku, ktorá bude pomáhať reformnej politike. A e, tento pozmeňujúci návrh e, mi trochu prekáža. Um, to add from... Ďakujem pekne. Pravodajca chce niečo doplniť? Ďakujem pekne za všetky vaše pripomienky a tieto milé podporné slova. Ospravedlňujem sa už dopredu, že som teda nebudem vyjadrovať k jednotlivým detailným vstupom, ale jednoducho už sme prekročili ten časový rámec, ktorý nám bol pri, priložený. Ale pokiaľ ide, čo podala pani Rodriguezová, tie investičné platformy sú kľúčové, ako ste povedali, rovnako ako aj výskum, podniky a rozvoj. Ja by som ešte dokonca doplnila aj miestne územné vlády, Všetky tieto e, aspekty musia byť prepojené, musia spolupracovať, aby sa vytvorili pracovné príležitosti. Pán Gerike, tie geografické kritérium, to nie je tak najšikovnejšie kritérium. Myslím si, že skupina ECR by urobila dobre, ak by revidovala svoju pozíciu, stanovisko, chcete týmto vyčleniť tie problematické oblasti, zatiaľ čo ja si myslím, že to sú tie oblasti, ktoré by mohli e, prijať veľmi zaujímavé projekty. Ešte momentálne tam nie je súkromný kapitál, investície, pretože je tam jednoducho určitá nepokoj, určitý nepokoj, preto do toho neinvestujú investori a nemali by sme práve preto tieto regióny vyčleniť. A ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorých mená som si zle zas, zaznačila, ale pani, ktorá hovorila o dlhodobých projektoch, už definície to vychádza, že ide o krátkodobé projekty, pretože to obdobie je iba trojročné. Ja si nemyslím, že by sme mali dať peniaze ľuďom za nízkorizikové projekty, pretože tieto projekty sa môžu udiať tak či tak, realizovať tak či tak. My tu hľadáme také projekty, ktoré by sa jednoducho nekonali, ak by sme ich nepodporili. A to, čo povedal pán Baláš a ešte iní, ktorí teda hovorili o expertoch, ktorí by tieto projekty e, kontrolovali. Nezabúdame na to, že tu ide Európsku investičnú banku, ktorá bude revidovať, kontrolovať tie prihlásené projekty a tam tí ľudia sú veľmi kvalifikovaní, kompetentní. Takisto sme povedali, že tu budú poradcovia, ktorí budú pomáhať podnikom pripraviť sa na implementáciu jednotlivých projektov, ale nevieme, či poradcovia budú prítomní zo všetkých geografických oblastí. Európska investičná banka a Európska komisia sa môžu postarať o tých expertov, ktorí budú vyberať projekty, ale ja si myslím, že my by sme sa mali sústrediť na iný aspekt a mali by sme robiť všetko preto, aby podniky mali prístup k dobrým poradcom naprieč celou Európou. Takže ďakujem veľmi pekne, teším sa na spoluprácu. Ďakujeme pekne. Keď sme začali toto stretnutie, tak som sa spýtala, či by ste chceli oddialenie, pokiaľ ide o niektoré z tých hlasovaní ohľadne prihlášok EDF a ten list ide o EGF a povedali ste, že áno. A začali sme teda, nebolo tu ešte toľko poslancov, ale teraz sú tu už poslanci, ktorí majú pripomienky a preto sa to hlasovanie nebude oddialovať, pretože nechcú. Oni chcú hlasovať o oboch listoch, zoznamoch a sú pripravení teda na hlasovanie aj to, o čom budeme hlasovať, je pripravené na hlasovanie, takže EPP žiadalo oddelenie e, toho druhého bodu, pokiaľ ide hlasovanie, nie Lufthansa, ale to druhé, takže je tu návrh, že koľký z vás chcú hlasovať za oba. A koľký chcú, aby sa oddialilo ten druhý bod? Takže budeme hlasovať o oboch dnes. A ako to je vždy z EGF, budeme mať elektronické hlasovanie. Budeme hlasovať o tom liste o technike Lufthansa. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. A teraz prejdeme k Mori Dukro. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem. Teraz prejdeme k bodu číslo 5. Je tu aktivity a dohľad inštitúcií, pokiaľ ide o dôchodok, dôchodkové opatrenia a slovo dostane pán Lenners. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Nebudem teda opakovať eh, názov tohto bodu, pretože to je dosť náročné ale myslím, že je veľmi dôležité jasne definovať, čo vlastne inštitúcia pre čo vlastne tieto inštitúcie sú. Predovšetkým, pokiaľ ide o našu prácu v tomto výbore a vychádzajúc teda aj ohľadne penzínnych dokumentov, zelených kníh a bielých kníh, ktoré sme tu mali v minulosti, je veľmi dôležité aj tu poukázať na to, že dôchodkové inštitúcie by mali slúžiť predovšetkým sociálnemu účelu a majú zodpovednosť na to, aby zabezpečili dôchodky. A dôvod teda je, ich existencie je, aby členovia týchto dôchodcovských správnych spoločností mali dobrý dôchodok na konci ich pracovnej kariéry a e, vyžaduje si to úzku spoluprácu medzi zamestnancom, inštitúciami, to je dôležité a Mali by, sa, mali by sme zobrať do úvahy tento aspekt ako taký hlavný princíp tejto smernice. Tie všeobecné, všeobecný cieľ tejto smernice je zjednodušiť ten proces úspor dôchodkových. To je veľmi dôležité, keď sme si uvedomili počas krízy, že penzie sa dostali do veľkých, veľkého tlaku, pod veľký tlak a vidíme, že tu je rastúca nezdravá vyváženosť medzi množstvom ľudí, ktorí pracujú a tými, ktorí poberajú dôchodky a ak budeme mať v členských štátoch iba prvý pilier penzíny, tieto sú veľmi dôležité, to chcem zopakovať ešte raz, ja teraz nehovorím o týchto prvých pilieroch dôchodkových, ale jednoducho, aby sme urobil určitú úľavu pre rozpočty a z pohľadu finančnej stability členských štátov, je veľmi dôležité nájsť spôsoby, ako by sme mohli stimulovať ten druhý pilier e, dôchodkových správcovských spoločností v Európe. Na to, aby sa nám to podarilo, Preto by som to opakoval, je dôležité, aby takéto dôchodcovské správne spoločnosti mali vysoké štandardy, keď ide o adekvátnosť, dozor, informácie, transparentnosť. To je jedna z kľúčových záležitostí, ktorá je obsiahnutá v návrhu tohto dokumentu a ja si myslím, že je dôležité získať dôveru v tieto systémy na to, aby ľudia dôverovali dôchodcovským správskovským spoločnostiam, aby mali pocit, že môžu investovať do takýchto, invest- do takýchto systémov. Jedna z hlavných priorít Európy je stimulovať členské štáty v tom zmysle, aby rozvíjali tieto systémy. Ale mali by sme urobiť viac a bolo by veľmi dôležité, aby komisia zohrala dôležitú úlohu pri podpore spolupráce členských štátov, to znamená na úrovni sociálnych partnerov a vlád, na to, aby mohli hovoriť o tom, ako sa to dá urobiť. Ja by som teda apeloval aj na to, aby tá pracovná skupina na vysokej úrovni jednoducho sa zamyslela nad spôsobmi, ako by sa dali motivovať členské štáty po v tejto oblasti viac. Komisia navrhuje štyri konkrétne ciele. Zabezpečiť dobrú správu, e, poskytovať vyvážené informácie a zabezpečiť, aby dozorcovia jednoducho na tú svoju činnosť mali dostatočné informácie pri kontrole IORPS. Takže treba zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť, ale musíme sa pozrieť aj na to, čo môžeme urobiť na európskej úrovni. Parlament, ako aj tento výbor, sme vždy zdôrazňovali skutočnosť, že penzijné systémy sú zakotvené do sociálnych, politických, kultúrnych okolností každého členského štátu. A penzijné systémy, dôchodkové systémy naprieč celou Európou sú napojené na tie národné tradície, národné fiskálne, pracovné predpisy. A ja, mám veľ... ja som presvedčený, že taký paušálny návrh pre celú Európu nám nepomôže dosiahnuť požadované očakávané výsledky. a Je dôležité, aby členské štáty pochopili, že potrebujem určitú mieru flexibility na to, aby sa zabezpečilo dosiahnutie nášho spoločného cieľa na to, aby skutočne to vyhovovalo tým národným systémom a tradíciám. Tie pravidla, ktoré sú na európskej úrovni pripracovávané, musia umožniť manevrovací priestor členským štátom a nemali by bať stáť ceste nejakým inovatívnym spôsobom a postupom, ktoré v niektorých členských štátoch možno už boli započaté. Takisto je dôležité v súlade princípom subsidiarity by členské štáty mali byť v plnej miere zodpovedné za tie inštitúcie penzíne, dôchodkové. A ak zoberieme toto do úvahy, tak si myslím, že to je jednoducho príliš že zachádzame príliš ďaleko, keď chceme mať delegované akty na úrovni komisie pri takýchto citlivých otázkach, ktoré spadajú do oblasti členských štátov, kde ide napríklad vyhodnocovanie rizik iných konkrétnych detajlov, ktoré sa týkajú výsostne jednotlivých členských štátov a ich právomocí. Zároveň si uvedomujem, že by sme nemali pripraviť príliš veľa predpisov, ktoré by boli príliš detailné. Ja si myslím, že musíme mať dôveru voči členským štátom v tom zmysle, že keď inštitúcie, ktoré jednoducho sú dôchodcovskými správnymi spoločnosťami v týchto členských štátoch, tak jednoducho, že tieto spolupracujú v členských štátoch s tými úradmi v členských štátoch a nemôžeme my tu dávať konkrétne predpisy, dávať nejaké záväzné konkrétne predpisy. Ja si myslím, že potrebujeme určitú mieru flexibility na to, aby tie členské štáty, ktoré majú dobré postupy, ktoré sú overené a ktoré fungujú, že jednoducho dokážu sa postarať aj ďalšie fungovanie v tejto oblasti. Takže na záver by som povedal, o čo sa vlastne snažím návrhu mojej správy. Snažím sa o zabezpečiť určité vyváženosti na jednej strane by sme chceli dosiahnuť vysoké štandardy na úrovni Európskej únie, aby sme zabezpečili, že ľudia a členské štáty budú mať teda dôveru v tento systém a že ľudia budú mať dôveru v to, že ak budú dávať do súkromných správcovských spoločností svoje peniaze, že na konci svojej kariéry jednoducho budú mať dôchodok. Avšak zároveň to musíme prepojiť aj s určitou mierou flexibility pre členské štáty na to, aby tieto implementovali a prispôsobili tieto predpisy v takej podobe, aby to zodpovedalo ich vlastným tradíciám a predpisom, ktoré sa týkajú týchto krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Šuster za SND. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja vo viacerých bodoch môžem podporiť predrečníka. Máme dobré stanovisko, máme aj dobrý návrh, ktorý vypracoval pán Leneans, ktorý z nášho uhla pohľadu vlastne obsahuje kľúčový bod, ktorý vlastne je určitou takou bázou toho celkového prístupu k tejto problematike. To znamená, že pokiaľ ide o dôchodky, že tu nejde o nejaké finančné e, dávky, ale skôr sociál, ani nie dávky, skôr nejaké sociálnu aktivitu, ale teda nejde o finančnú, ale o sociálnu aktivitu, ktorá je zakotvená vlastne v tých e, jednotlivých členských štátoch. A takýmto spôsobom sme určite limitovaní aj v tej miere, čo môžeme urobiť na úrovni Európskej únie. A to, čo vlastne komisia tu predložila z nášho uhla pohľadu, je vo viacerých oblastiach celkom jasne e, pozitívne, avšak sú tu niektoré oblasti, kde mm, máme dojem, že niektorým tu ide o to, aby sa završila podoba jednotného vnútorného trhu a to nie je našim hlavným cieľom, ktorý s týmto je spojený. To pre nás teda znamená, že každý sa má postarať o to, aby Solvency 2, tá požiadavka, ktorá sa týka tejto oblasti, aby táto jednoducho nebola uplatnená, pretože sme presvedčení o tom, že celkové poistenie aj otázka predpisov ohľadne informovanosti a predpisov, to jednoducho už je pokryté v tých predpisoch jednotlivých členských štátov do, do veľkej miery, takže nepotrebujeme ešte tu dodatočné uh, predpisy zo strany Európskej. Dokonca skôr sa obávame, že pokiaľ ide finančné aktivity, v iných oblastiach kde sa snažíme robiť predpisy, tak tieto predpisy, ktoré zasahujú do tejto oblasti, jednoducho oslabujú to, čo chceme dosiahnuť. A v tejto správe komisie bolo viacero vecí už vyňatých, ale vždy sú tu ešte nejaké zadné dvierka, ktoré vlastne by mali umožniť e, využitie toho Solvency 2 a to nechceme, ale vo viacerých bodoch sa teda stotožňujeme s tým, čo hovorí pán spravodajca a pokiaľ ide o zmeny, tak tu boli viaceré návrhy už podané. A pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré možno vidíme trochu problematicky, ku ktorým by sa bolo treba vyjadriť, tak to, čo vlastne navrhuje komisijný návrh, či sa treba odvrátiť od na princíp krajiny pôvodu, to podľa nášho názoru nie je správne a rovnako to je aj pri, pokiaľ ide o e, ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú vkladov, e, to je zatiaľ nie celkom jasne definované a nevieme, že čo, je tým, čo sa pod tým predstavuje, kde sa hovorí o možnosti investícií, ktoré sú rizikovejšie, aby to celé sa neuberalo potom nejako e, cestou špekulatívnych finančných transakcií. Ale ako som už povedal, viacero tých konkrétnych návrhov, ktoré vlastne už pred, navrhol aj pán spravodajca. My sa s nimi stotožňujeme a považujeme ich za dôležité a sme presvedčení o tom, že v ďalšej diskusii vzídu z nej teda konkrétne návrhy, aby sa nám podarilo uskutočniť to, čo z nášho uhla pohľadu je dôležité. To znamená uvedomiť si, že tu ide všetkým o sociálnu službu občanom a ktorá je vlastne obmedzená na princíp subsidiarity, ktorý musíme my zohľadniť a dúfam, že sa nám to aj podarí spoločne dosiahnuť. Thank you. Ďakujem pekne, pán Gerike z EKR. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne, pán Onesa. Ja by som chcel povedať, že ja chcem zaručené dôchodky pre našich vodcov. No ja tiež chcem uh, zabezpečenie podnikové. To mi dobre? Poznať, posilniť. A myslím tým aj uh, myslím, že tým hovorím jasne naše, mene naše politické skupiny. A v tomto zmysle vnímam a uh, eh, vítam prácu nášho kolegu ehm, hovorí o jasnom kurze, o ktorým, ktorým sa vydala komisia o svojej správe, no aj to treba pochváliť. E, tie dôchodky nie sú žiadnym e, riskantným finančným produktom. E, je to je to sociálna dávka a zamestnanecké dôchodky sú budúcnosťou, keď tak ako v Biele knihe čítame o penziách penziách ako zabezpečení udržateľné, udržateľného systému sociálneho zabezpečenia a sú tiež príkladným modelom e, zabezpečenia do budúcnosti. No a ja ako spravodajca EKR e, som za to, aby Európa vytvorila nový rámec, ktorý naše zamestnanice dôchodky posilní, namiesto toho, aby ich blokoval. Ja som proti e, zbytočnej byrokracii napríklad v jednotnom spracovaní eh, dátum, kto vie, eh, kto sa zaoberá týmto systémom, vie, že modely sú rôzne, univerzálne riešenie eh, neexistuje a nemôže existovať. A ja som tiež proti dokumentu a informačnej záplave, ktorý našich zamestnávateľov zaplaví. Nikto nečíta stovky strán zmluv a, a tie malé písmenka. Toľko k našim základným požiadavkám. Teším sa na konštruktívnu spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. A teším sa na dobrý výsledok pre našich dôchodcov a ich rodiny. Ďakujem pekne. Thank you, uh, Marian Harkin for... Ďakujem pekne, Marian Harkin za ALDE. Nech sa páči. Uh, pani predsedníčka, bohužiaľ nemôžem teraz vysloviť e, nejaké žiadne e, zásadné slova spravodajcovi. Musím sa sústrediť na e, moje stanovisko TTIP. E, je tu niekto, pani González, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň. Myslím si, že všetci môžeme súhlasiť s tým, že je dôležité vylepšiť transparentnosť pri spravovaní e, dôchodcovských e, e, správcovských fondov, ale musíme si uvedomiť, že take the next microphone because uh, the interpreters can't hear you. Ahora sí. <laughs> This is great. Thank you. Perdón. <laughs> bueno, buenos días. Takže ešte raz dobrý deň. Ja som hovorila, že my všetci súhlasíme s tým, že treba zlepšiť transparentnosť a riadenie tých eh, penzijných eh, fondov, ale nemôže sa to zmeniť na skrytú privatizáciu, ale práve sa, teraz sa mi zdá, že niektorí kolegovia práve toto navrhujú. Toto je argument, aby že verejné e, fondy v oblasti dôchodkového e, zabezpečenia e, sú nedostatočné. A to je ten istý argument, ktorý sa používa, že nie je udržateľný a že je vyčerpaný. My nemôžeme používať stále ten istý argument, že verejný majetok je neudržateľný. Takže my vlastne čo chceme robiť? Chceme E, zmeniť na privátny majetok e, niečo, čo je základom pre udržanie života a kvalitného, minimálne kvalitného života ľuďom, ktorí už nie sú v aktívnom živote. Ako som e, už povedala, my toto jednoducho nemôžeme dopustiť, aby tu došlo k skrytej privatizácii. A navyše, e, Mm, často bohužiaľ sa v rámci takejto skrytej e, privatizácie takýchto majetkov zmocnia privátne fondy, e, ktoré, ktorým ide o zisky a myslia si, že e, majú riešenia pre budúcnosť. Áno, my musíme zharmonizovať verejné dôchodky tak, aby boli dostupné všetkým ľuďom a aby zabezpečili kvalitný život a kvalitné dožitie v posledných rokoch života mojej krajine je každý deň viac rodín, ktoré žijú z minimálnych maličkých penzií starých ľudí, e, babičiek a detkov, ktorí udržiavajú celé rodiny, pretože mladí nemajú prácu a keď s týmto skoncuje, skoncujeme alebo to skonvertujeme na privátny majetok, tak môžeme, môže to byť veľ, mať veľmi vážny dopad na našu spoločnosť. Uh, to... Pán Tomas Mann. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na správe pracovali. Myslím si, že je výborná, pretože požiadavky vyváženosti, ktoré tu boli predložené, tak tých, tie boli naozaj naplnené. Všetky pripomienky okrem jednej môžem podporiť, ale tú poslednú nie investičné zamestnanecké inštitúcie alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia nie je privatizácia. Toho sa budú zamestnanci zúčastňovať dobrovoľne a keď sa pozriete na návrh, to nie je nič, čo sa niekomu vnúcuje, ale to zamestnanci chcú. Je to dôležitá vec a je to pre nich možnosť, aby ku svojim dôchodkom získali ešte niečo navyše, v rámci zamestnaneckého poistenia a štáty to podporujú. Áno, v niektorých štátoch EÚ to nemajú, nepoznajú to a preto je dôležité, aby sme to takýto návrh mali. Ja som navrhoval niekoľko vecí, aj niekoľko správ som poskytol, napríklad vo výbore Ekon, takže si myslím, že zamestnanecké dôchodkové poistenie je veľmi dôležité, napríklad v Nemecku, vo Veľkej Británii, v Holandsku e, to existuje, ale existujú tam rozdiely tiež E, je pravdou, že to nemôže byť jednotné riešenie e, pre všetkých. Musíme zohľadniť národné tradície, ktoré fungujú a musíme ich rešpektovať. Napríklad u nás v Nemecku to máme 460 miliard eur. To je to, čo je k dispozícii na krytie. Vidíte, že je v tom obrovská finančná sila. To nie je žiadna nedôležitá správa to je správa, ktorá sa zaoberá obrovskou kvalitou, ale aj kvantitou. A ja som rád, že v príspevkoch do diskusie sme sa zhodli na tom okrem jedného príspevku, že tu nejde o poskytovanie finančných služieb. Bohužiaľ, Európska komisia robí rovnakú chybu. Vidím, že sa tu vlastne pokračuje v prístupe na e, prístupe Solvencia 2. Komisia po 5 rokoch e, tu nebude v tom, nie je v tom zložení, komisári sa vystriedali, ale je to vec, ktorá sa stále vracia, je to taký nejaký vzorec, nejaký bumerang, ktorý sa stále opakuje. Ale to nie je dobré, toto nie sú finančné služby, toto nie je poskytovanie finančných služieb, takže tieto požiadavky tu nemajú čo robiť a správne hovorí Jarun, že to sú sociálne služby, taká je realita. Druhá vec, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, holistic balance sheet, čiže nejaký e, model bilancie, ktorý má chrániť proti insolventnosti, ale to je trojský kôň, a pokus o prepašovanie nejakých postupov na základe Solvency 2 a napasovať ich na zamestnanecké penzie. Takto to ale nejde, máme dosť informácií. Ja si myslím, že majú pravdu tí kolegovia, ktorí hovoria, prestaňme vytvárať ďalšiu byrokraciu, pretože to stojí obrovské množstvo peňazí. Mnohí máte chytré mobily, ja mám Apple, niekto má iný, každý týždeň sa tam niečo mení, každých pár týždňov musíte E, súhlasiť s nejakými novými podmienkami. Čítali ste ich niekedy? Ja neviem, či už nie som jednou nohou vo vezení, pretože neviem, čo sa stane, keby som povedal, že nebudem akceptovať nejakú zmenu. A to isté sa môže diať tu. Je tu hromada stránok s obrovským množstvom informácií, ktoré neslúžia k ničomu. Všetky tieto zamestnanecké podnikové penzie, ktoré existujú, sa vlastne už osvedčili za tie roky svojej existencie a sú odolné voči insolventnosti. A ja si myslím, že už tu vieme, o čo ide a že môžeme povedať, že je to úspešný fungujúci model, že podporuje sociálne zabezpečenie v Európe. Nemôžeme ho e, nútenie na európskej úrovni harmonizovať. Jediná vec, kde mám trochu iný názor ako kolega Šuster za sociálnych demokratov, to sú tie rizikové investície. Tu sa snažíme povedať, že je možné, alebo že by sa malo investovať do rizikovejších druhov investícií Viete, že investovanie do akcií predstavuje isté riziko a je spojené s istými rizikami. My tu nemôžeme povedať, že vždy dostaneme dobré dividendy. Ono to môže dopadnúť úplne inak. Ale zamestnanecké penzíne fondy by mali byť povinné investovať do bezpečných investičných nástrojov. Čiže túto možnosť rizikových investícií by sme týmto inštitúciám mali umožniť, ale nemali by sme im ju vnúcovať. Nad týmto sa musíme ešte zamyslieť, pretože predsa chceme také investície, ktoré bude mať, investovanie, ktoré bude mať budúcnosť. No a moja záverečná poznámka v našom fonde alebo v našom návrhu k Európskej komisii E, kde ide o viac ako 315 miliard eur, tak toto sú predsa verejné financie, ktoré sú akoby zaistením, ale súkromné financie sa na tom budú tiež podielať. Čiže tu napríklad zamestnanecké penzíne fondy tiež by mali mať možnosť sem vstúpiť, ak si budú istí, že je to bezpečná investícia. Naše zamestnanecké penzijné poistenie nemôže touto situáciou trpieť. Ja viem, že je to istá dilema. Viem, ja pochádzam z regiónu e, okolo Frankfurtu, čiže geograficky to mám pomerne blízko k Európskej centrálnej banke, ale z vecného hľadiska vôbec nie. Ďakujem. Pani Jaslovecka zajúši tématem emeritu. Ja som veľmi rada, keď e, viem, že naši kolegovia sa zaoberali e, týmito otázkami. Ešte prednedávnom e, sme sa zaoberali tiež týmito otázkami a myslím si, že teraz nás náš správodajca naozaj veľmi pokročil dopredu. Táto správa dokazuje, že celá táto správa bola odvedená naozaj seriózne. Ja súhlasím s tým, že my musíme skutočne e, sa touto otázkou a týmito otázkami zaoberať. A najmä toho, čo sa týka cezhraničných aspektov. Ja som za mobilitu najmä teraz v období ekonomickej krízy, takže dnes by sme mali nájsť také riešenia e, ktoré, pre ľudí, ktorí pracujú často v zahraničí, aby ich dôchodok bol zabezpečený. Tiež sme hovorili o rozličných nebezpečenstvách alebo rizikách. My musíme podporovať členské štáty, aby vytvárali tri piliery, piliere, aby celý systém bol stabilnejší. Nazdávam sa, že bezpečnosť môže byť zabezpečená, ak vytvoríme e, systém kvalitných dôchodkov. A pokiaľ ide o cezhraničné otázky, tak táto kvalita má vý, zásadný význam a je potrebné, aby riešenie bolo zodpovedné, dôveryhodné, lebo vďaka tomu naši občania nám budú dôverovať. A ľudia, ktorí sú proti tomuto systému, budú využívať tiež túto dôveru. Ďakujem, pani Mekinta. Ďakujem. Ďakujem, pani predsed- predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať pánovi Lenersovi za jeho prácu na tejto správe. Ja som si tiež spomenula, že v minulom parlamente pani Omen Reuten v tejto oblasti veľa pracovala a my ako Veľká Británia a Holandsko a Nemecko máme e, súhlasné názory na túto oblasť. Tiež plne súhlasím s pánom Manom, aj s tým, čo on povedal. Ale nie som si istá, že či my potrebujeme ďalšiu legislatívu. Myslím si, že potreba naozaj nikde nie je zdôvodnená. Je znepokojujúce, že komentár nášho parlamentu, ktorý sa týka dopadových štúdií, bol kritický. Ja sa nazdávam, že my musíme trvať na tom, aby sme mali odôvodnený návrh a tiež, že musíme dostať dobrú štúdiu, dopadovú štúdiu, ktorú by komisia rešpektovala ja si nemyslím, že komisia dobre vyriešila koncepciu proporcionality. Sú tu potenciálne požiadavky, ktoré budú eventuálne spôsobovať aj zvýšené náklady. Tieto penzíne systémy majú e, financovať dôchodky našich zamestnancov a my nechceme vyššiu mieru byrokracie Komisia takisto chcela získať kritéria a stanoviť kritéria pre dôchodkové fondy. Vo Veľkej Británii sú dôchodkové systémy, ktoré sa e, riadia tými zverejneckými fondami a v predstavenstvách sú zastúpení všetci sociálni partnery. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý systém, pretože tu máme zástupcov aj zamestnancov, aj zamestnávateľov, ktorí kontrolujú tento systém. Rovnako dôležitou vecou je aj subsidiarita, pretože ako tu už odznelo, máme v rôznych členských štátoch rôznu legislatívu. My nemôžeme mať jedno riešenie pre všetkých. A rozšíriť 30 článkov na 80 a e, snažiť sa zohľadniť všetko nie je tou správnou cestou. Uvediem príklad vo Veľkej Británii. Sme spustili automatické zapisovanie do dôchodkových systémov. To znamená, že tu naozaj sú členské štáty rozumné a postupujú veľmi efektívne. My ich k tomu vôbec nemusíme nútiť. A nepáči sa mi, aby sa do toho nejakým spôsobom zapracovala smernica Solvencia 2. To by bola katastrofa pre zamestnanecké dôchodkové systémy. A ešte jedna pripomienka. Ja som vždy podporovala dôchodky z tretieho piliera Tie máme takisto vo Veľkej Británii a možno ich je viac ako v iných častiach Európy. Ale aj to je veľmi dobrá vec. Tu ide o dôchodky, ktoré patria priam, priamo jednotlivým ľuďom. Ak sa ľudia presťahujú, tak ten dôchodok majú vždy e, k dispozícii. A potom aj zamestnávateľia nadalej platia rôznych krajinách do tohto tretieho piliera svoje odvody. Takže ja to hovorím preto, že aj týmto by sme sa mohli zaoberať. Ešte sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Ďakujem a teraz pán Lenárs, pán spravodajca, želáte si niečo dodať, nech sa páči. Veľmi stručne chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí do diskusie prispeli. Ja som veľmi rád, že tu panuje takáto veľká miera zhody o sociálnych účeloch tohto poistenia a o zapojení sociálnych partnerov. To je veľmi dobrý začiatok pre budúcu diskusiu. Pani McIntyre a ďalší kolegovia hovorili o e, smernici Solvencia 2. Áno, náš výbor by mal veľmi starostlivo sledovať túto vec a mali by sme zaistiť, že kvalitatívne e, požiadavky smernice Solvencia 2 sa nám nedostanú nejakými zadnými vrátkami do našej diskusie. A potom ešte sme tu počuli ďalšie vety a síce, že nie je potrebné, aby sme mali ďalšiu mieru regulácie, to povedal pán Šuster, on povedal áno, samozrejme my musíme byť veľmi opatrní a veľmi obozretní, pokiaľ ide o pridávanie ďalšej administratívy, ďalších nákladov, pretože na záver tie náklady potom vždy nesie ten poistenec. Je potrebné, aby tu bol istý európsky rámec, ktorý bude v záujme účastníkov tohto poistenia. pokiaľ ide o Tomasa Mana a pani González, že ide o skrytú privatizáciu, nuž, a že to môže byť zase podvod do budúcnosti, e, to nie je správna predstava. My naozaj chceme, aby akýkoľvek druhý pilier, to znamená, že akékoľvek zamestnanecké poistenie, aby bolo navyše k tomu prvému verejnému pilieru. A pre všetky štáty tie verejné systémy sú veľmi dôležité, pretože ich úlohou je zaistiť všetkým osobám e, prostriedky na dôchodok. Ale aj zamestnanecké fondy sú dôležité, predsa tí, ktorí pracujú, by mali mať možnosť zlepšiť si životný štandard po tom, čo prestanú pracovať, aby na tom boli lepšie, ako keby mali iba dôchodky zo štátneho poistenia. Takže ja všetkým ďakujem za príspevky a budem sa tešiť na detailnejšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Termín je 19. marec a 16. apríl. To sa budeme zaoberať pozmenujúcimi návrhmi a potom vo výbore o tom budeme hlasovať 28. mája a v novembri vo výbore EKON až v novembri. Ako všetci dobre viete, tak tento návrh sa týka rekodifikácie rekodifikácie existujúcej smernice a predpisov, to znamená, že pozmenujúce návrhy sa môžu týkať iba tých ustanovení, ktoré boli novelizované a prepracované komisiou. To je vyznačené v tom návrhu od komisie e, sivou farbou. No a samozrejme, že naše pozmeňujúce návrhy by sa mali poz- obmedziť na tie časti rekodifikovaného návrhu, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru. Ďakujem. Ďakujem. bod týkajúci sa TTIPu. Slovo dostáva pani Harky, naša spravodajkynia. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Najskôr len dve pri, e, všeobecné pripomienky. Poprvé, ja som za obchodnú dohodu z USA, ale z hľadis, politického, strategického hľadiska nič iné. Ja som z krajiny, ktorá má malé hospodárstvo a ak nebudeme obchodovať za e, zahraničím, neprežijeme a rovnako obchodujeme Možno by bol niekto prekvapený, vo veľkej miere z USA. Avšak eh, musia byť aj iné prínosy obchodu, nielen hospodárstva. A hlavne, čo sa týka tejto návrhu, tejto obchodnej dohody, tak ako to bolo doteraz, eh, tak väčšina našich obchodných dôvod, eh, dohod niektorými výnimkami hlavne čo sa týka Kanady, boli o odboraní colných bariér, ale vieme, že tieto už boli redukované výrazne z USA, takže táto obchodná dohoda je iná. Ako som už povedala, musíme eh, zaoberať prístup na trh, verejným obstarávaním, ale tiež regulačnou spoluprácou, eh, tam, kde je spolupráca medzi regulačnými orgánmi, odborať bariéry obchodu, ale tiež sa obráme eh, pravidlami obchodu, podporujeme eh, udržateľný eh, rozvoj, skutočný obchod, podporujeme práva zamestnancov a životného prostredia. Tiež chceme za, zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž a hľadať spôsoby riešenia sporov v kontexte tejto obchodnej dohody. Včera som uh, sporiadal konferenciu o TTIP v parlamente, ktorí boli uh, málo boli prekvapení, prečo je o to takýto obrovský záujem. Mňa to neprekvapuje, pretože toto je nová, nové teritorium. No a samozrejme, pretože parlament a, platí Lisabonská zmluva, má veľmi dôležitú úlohu v tomto ohľade a myslím, že toto nie je len o predaji tovarov, ale je to tiež o udržaní No, dobrých štandardov pracovného práva a zaistenie lepších pracovných miest a udržanie európskeho sociálneho modelu a udržiavanie práv štátov. Čiže sú tu potenciálne prínosy, ale rovnako podľa môjho názoru sú tu tiež obrovské rizika. Z týchto otázok, ktoré hovoria tiež mnohí ľudia, je otázka ISDS, je zaujímavé vnímať názory minulého parlamentu. Bolo prijaté uznesenie v roku 2011 SETA a čítam len jednu vetu, hovorí, hovorí sa, že, že, že uh, právne systémy v Kanade a EÚ kvôli tomu tak mechanizmy riešenia sporov medzi štátmi a nápravné, a, právne nápravné nástroje sú najvhodnejšími na riešenie obchodných, obchodných sporov a tiež eh, predseda komisie Juncker povedal, a opätovne citujem, povedal, že eh, to, vlastne, že sú osobné režimy pre, eh, pre riešenie obchodných sporov v rámci rozsudkov súdov v EÚ. Všetko treba zvážiť a myslím, že to musí týkať každého nášho rozhodnutia. A ešte predtým kde sa nezaoberáte detálmi názorov, tak je to len 1500 znakov, tak som mohla vytvoriť len istý rámec. Ja som si istá, že bude predložený mnoho pozmeňujúcich návrhov, teším sa na ne a možno sú tu veci, ktorými som sa nezaoberala, ktoré sem treba začleniť. Myslím, že som sa snažila nájsť riešenia, tak aby to fungovalo a ako by sa dali vyriešiť niektoré veľmi špecifické výzvy, ktoré na nás čakajú. Takže pozriem sa na niektoré boty v samotnom stanovisku. Hovorím, že typ musí byť prínos na vytvorenie lepších a viacerých pracovných miest. Zaoberáme sa otázkou pracovných miest. Vidíme, že komisia vykonala isté štúdie a použila počítačové modelingové technológie. Nechápem presne, ako to funguje, ale viem, že ak dáte do toho rôzne čísla, dostanete rôzne výsledky a rovnako na isté predpoklady v otázkach dopytu zamestnanosti. No a myslím, že to je jeden z problémov, ktorým tu čelíme. Máme rôzne, viacero rôznych analýst, Európske výskumné centrum Európskeho parlamentu, myslím, že odvedlo veľmi dobrú prácu, keď ja sledovalo správu komisie a zanalizovalo to ďalej. Myslím, že veľmi pekne aj kriticky, ale je tu mnoho správ, ktoré majú mnohé e, výsledky. No, keď sa pozrieme na iné zmluvy, ako napríklad nafta, a tak prínosy boli nadhodnotené. Takže je tu problém, pretože my, e, zákonodarcovia, no, by sme potrebovali istú istotu, my sme potrebovali pocit, že pracujeme so spolahlivými číslami, takže musíme akceptovať premisu, že čísla v najlepšom prípade sú odhadmi bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú tí, ktorí si myslia, že to bude mať veľké prínosy a tí, ktorí tvrdia, aj v prípade tých, ktorí tvrdia, že tu bude mať e, straty. Pravda niekde uprostred, ja som hovorila tiež o strate pracovných miest v tomto zeleno. A keď ja e, pozerám sa na intervencie a zase komisie, tak včera na konferencii e, komisia hovorila o globalizačnom fonde, o tom, že to je jeden z nástrojov, ktorý by sa dal využiť ako intervencia. No a ja k tomu poviem, že na to, že fond bol využitý z dvoch tretín. ideme radi, keď eh, vyriešime súčasné otázky, namiesto toho, aby sme si mysleli, že to bude riešiť eh, niektoré dopady typu. Takže nie je eh, to chyba komisie, to čo máme, ale ak sa budeme zaoberať táto pracovných miest, tak musíme, musíme hľadať nad rámec solidarity. No a čo sa týka pracovných miest, tak otázka je, aké pracovné miesta možno vzniknú. No a reakcia komisie bola taká, že sektory, ktoré sú orientované na export, tvoria kvalitné miesta. Ja akceptujem tento názor, ale tiež tvrdím, že keď sa pozrieme na nedávne obdobie, tak vieme z vlastných čísel komisie, hlavne čo sa týka zamestnanosti mládeže, že týmto smerom nejdeme. Ale akceptujem názor teda komisie v tomto. A tiež v stanovisku hovorím o ambicióznych globálnych obchodných štandardoch, kde je to pekná fráza, tak ako povedal Thomas Mann, ale musíme nájsť spôsob, čo skutočne vytvoríme, aby sa to zmenilo na skutočnosť, nie len, aby to boli pekné slova, tiež som hovoril o konvencii ILO, na ešte práci, myslím, že všetci uznáme, že USA dnes alebo zajtra nepríjme iste konvencie jadro ILO a treba dať podobné ustanovenia. No a myšlienku, ktorú som tu skotvila, zaujímavá názor e, kolegov. To sú pracovnoprávne spory. Aké sú dopady? Mne sa zdá, že nie sú žiadne o ktorom musíme prestať, hovoríme o rovnakom zaobchádzaní s investormi. Treba sa zaoberať touto špecifickou otázkou, keď, sa, keď hovoríme o právach zamestnancov, zamestnancov tiež hovoríme o pracovnej dimenzii, ktorá musí byť integrovaná do všetkých eh, relevantných operačných častí tejto dohody. Môžu byť, eh, byť definované len ako tam, kde je to relevantné, potrebujeme ich integrovať. Čiže eh, hovoríme o úlohe občianskej spoločnosti, možno sa tam mala dať aj sociálnych partnerov, hľadom na to, akú úlohu majú, je to užitočné. Už len veľmi stručne na záver zaručiť, plne zaručiť právo vlád EÚ zorganizovať a stanoviť štandardy kvality a bezpečnosti a regulovať na služby. A to súvisí s ďalším bodom, bodom môjho názoru, ktorý tam musí byť začlenený, pretože predovšetkým to vytvára jasnosť. No a myslím, že v tejto obchodnej dohode potrebujeme jasnosť, ak máme pozitívny zoznam, zoznam potrebujeme jasne povedať, čo tam chceme, a negatívny zoznam, čo riskujeme, a nové služby, potrebujeme nové pracovné miesta. Je tu šedá oblasť a viete, všetci vieme, čo sa stane v takýchto prípadoch, čo sa stáva. Takže pretože to je taká citlivá otázka, myslím, že a môj názor je taký, že pozitívny zoznam je potrebný podporujem CSR, už som hovoril o ISDS, ale potrebujeme tvoriť mechanizmus na riešenie sporov, či už to medzi štátmi, alebo bude vytvorenie nejakého režimu. Myslím, že v tomto výbore, nejakom inom, rozhodnúť, vec treba pri zriešení. No a ďalej som sa zaoberala niektorými dokumentami, z výskumného centra parlamentu SDS a povedať, že od roku 1994 do roku 2012 šli od 0 k 500, čiže výrazne to narastá a krajiny Latinskej Ameriky povedajú za všetky a 24% je z USA a je rovnako povedať, že je tu 59 eh, prípadov v rámci EÚ Spoli sme do štádia, keď do tretej strany sú rôzne spoločnosti, ktoré chcú investovať do prípadov spoločnosti no, za 15 až 20 ich, ich podielu na záverečných kompenzáciách. Takže Ja že to je dôležité a treba nájsť riešenia. No a myslím, že to je zhruba všetko. Teším sa na to, čo povedia kolegovia a teším sa na spoluprácu e, s ďalšími spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú diskusiu. Slovo dostáva Romana Tomč za EPP. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Samozrejme najskôr by som chcela poďakovať a spravodajkyni e, pani Marien Harkinovej e, za jej prácu. A ešte je to veľmi ťažká téma a veľmi dôležité, dôležité dôležitá oblasť, bude mať vplyv veľmi zásadný na život a prácu ľudí aj v rámci EÚ, aj v rámci jednotlivých členských štátov EÚ a my ako výbor za zamestnanosť a sociálne záležitosti musíme sa spolu snažiť o to, aby štandardy na európskej strane sa neznižovali Práve, práve všetci vieme, že naše štandardy sú dobré, vhodné a musíme sa snažiť, aby sme ich ochránili v čo najvyššej miere. No a preto vnímam náš výbor ako jeden z tých najdôležitejších, ktorý dá tomu historickému výboru dôležité vstupy o čo sa majú snažiť v rámci správa dohôd. A teraz prejdem konkrétne k tej správe, ktorú vypracovala e, pani Harkinová. A dá sa povedať, že s tými ľuďmi, ktoré tu sú, súhlasíme. Samozrejme, e, treba ešte doriešiť niektoré otázky, ktoré sú e, buď príliš všeobecne pojaté, poňaté, alebo možno doplníme ešte jedno, jedno pár odvetví alebo oblastí, ktorých treba vyvíjať snahy s kolegami z mojej politickej skupiny. Sa tým ešte budeme podrobne zaoberať, ale hm, niektoré body sú nám, niektoré body sa nám veľmi páčia, alebo ich veľmi vítame v správe pani Harkinovej. Myslím, že je pravda, že na prvom mieste je potreba o tom, ako TTIP môže a musí prispieť eh, k vytváraniu nových pracovných miest. To znamená, že ja by som eh, sa orientovala pozitívnejšie k otázke vytvárania nových pracovných miest. Ja som počula pani Harkinovú, eh, keď hovorila o tom, že číslo pracovných miest sa zníži alebo zamestnanosť sa zniží. Myslím, že je pravda, že sme pozitív, máme pozitívny prístup tohto, tohto predpokladu. Ja si však myslím, že dôležitá bude úloha malých a stredných podnikov. Opäť hovoríme o tom, že pre zamestnanosť a vytváranie nových pracovných miest sú dôležité malé stredné podniky, že zamestnávajú obrovské po, obrovský počet ľudí a že im musíme venovať obrovskú pozornosť. A rovnako súhlasím, že treba trvať teda na dodržiavaní dohovorov ILO. To sú dobré dokumenty, ktoré výrazne zvyšujú štandardy v oblasti ochrany práce a zdravia, bezpečnosti zamestnancov a tak ďalej. To znamená, že tieto konvencie musia byť osobitne uvedené v tejto správe a rovnako E, spoločná zodpovednosť e, podnikov. To sa mi veľmi páči a páči sa mi tiež požiadavka e, na na hranie individuálnych členských štátov v oblasti verejných služieb. Je tu mm, ešte priestor na zlepšenie, jedno z najlepších alebo najdôležitejších oblastí, ktoré treba ešte doriešiť, je sa týka riešenia sporov a z hľadiska negatívneho a pozitívneho zoznamu súhlasím s pani Harkinovou, že pozitívny zoznam je ešte sporný, no a TTIP eh, prinesie liberalizáciu trhu, eh, prinesie eh, väčšiu otvorenosť, s tým budú pozitívne účinky s pozitívnymi účinkami prinesie aj či zraniteľnosť na no náš e, výbor je ten, ktorý sa musí snažiť o to, aby v najväčšej možnej miery, miere boli chránené práva a štandardy tých, ktorí sú najzraniteľnejší v našej spoločnosti a to sú zamestnanci. No a musíme sa snažiť o to, aby sme ochránili mieru sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia v Európy e, na také úrovni, akú máme doteraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Joachim Schuster, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V niektorých oblastiach sa teda stotožním s tým, čo sme tu počuli. TTIP nás všetkých udivuje. Udivuje nás to, ako to vlastne verejnosť vníma. Má to skutočne veľkú politickú rezonanciu a je to oprávnené, ak sa pozrieme na to, že o čo tu vlastne ide, čo vlastne TTIP je. Nebude to iba dohoda, ktorá by sa týkala hospodárskych dohôd, ktorá by teda podporila hospodárskú výmenu z USA nejako drasticky. My už teraz máme dobré hospodárske spolu, formy spolupráce, ale tie štúdie, ktoré tu máme, poukazujú, poukazujú o tých pozitívnych hospodárskych efektoch, o tom, že by tu mali vzniknúť pracovné príležitosti a tie štúdie vlastne sa snažia poukázať aj na určité rizika. Avšak tento aspekt nie je základom tohto T-typu a nie je základom toho, že toľko ľudí má záujem o túto problematiku, pretože ide tu hlavne o to, že okrem liberalizácie obchodných stykov sa stanovia aj svetohospodárske štandardy. My ako, Európsk- my ako Európska únia by sme spolu so Spojenými štátmi americkými vytvorili najväčší trh na svete a takto by sme stanovili aj určité štandardy a preto sa ľudia o to zaujímajú. Doteraz to vždy boli vlastne úlohy národných inštitúcií, či už v Amerike alebo v Európe. A teraz to chceme do istej miery urobiť spoločne a preto je veľmi dôležité, aby sme sa o tieto štandardy zaujímali, pretože alternatíva nie je tá, že my sa tu nejako zaškatulkujeme do tohoto našeho malého sveta v Európe, takto jednoducho nevytvoríme takéto štandardy svetové, a globálna jednoducho schopnosť a hospodárska súdež sa vyvíja ďalej. Avšak to si vyžaduje aj určité predpoklady. Pani Harkin poukázala na tieto predpoklady a ja to teda z úhla pohľadu nášho vnímania trochu objasním, že ako sa to treba, ako to treba vnímať. Myslím, že ten hlavný základ je, že politická kontrola, demokratické pravidlá a pravidlá právneho štátu, ktoré tu máme, tieto jednoducho musia byť odzrkadlené v takejto dohode. A to sa týka viacerých bodov, o ktorých hovorila pani Harkin, kde jednoducho musíme sa postarať o to, aby sme to zabezpečili to sa týka aj práv zamestnancov, ale aj niektorých iných štandardov, kde jednoducho my sa musíme snažiť o to, aby sme zabezpečili, aby sa tieto štandardy neznišili, neznížili, ale zároveň si musíme uvedomiť, že tu máme dva rozličné systémy a zároveň to bude dosť ťažké zabezpečiť to v plnej miere a jednoducho musíme sa postarať o to, aby sme tieto pravidlá z totožnili. A druhá oblasť, ktorá je veľmi kľúčová, kde musíme sa e, skutočne postarať, aby sme to správne vyriešili, to sú tie rozhodcovské súdy, aby nikto nepovedal, že nebudeme mať na konci nejaké mechanizmy urovnávania sporov. Otázka je, ako tieto mechanizmy budú vyzerať a preto vlastne nám ide o to, aby to, čo tu momentálne máme v týchto oblastiach, Viaceré príklady tu odzneli, aby to jednoducho nezostalo tak, ako to je, pretože to nie je ešte uspokojujúce. Nie je to v súlade s pravidlami právneho štátu a vytvárajú sa tu možnosti určitých netransparentných postupov. Nie, je tu, nie sú tu ešte určité zábezpeky konkrétne, aby to neskončilo tak, že nakoniec to budú súkromné E, súdne spoločnosti, ktoré by vlastne riešili tieto spory a neboli by to národné súdy, tak ako to máme v našich systémoch. Takisto sa správne povedalo, že musíme sa postarať o to, aby tu neboli nejaké klauzuly, doložky, ktoré by viedli k liberalizácii, ktorú si my neželáme a zároveň v tomto kontexte vlastne tieto pozitívne zoznamy tu boli spomenuté, to je podľa mňa veľká, veľký plus. Nemáme teda hovoriť tu o negatívnych zoznamoch, ale o pozitívnych zoznamoch týkajúcich sa jednotlivých e, odvetví, ktoré by sa potom vlastne e, týkali tej témy liberalizácie. Ešte jeden bod, ktorý by som chcel stôrazniť, tam musíme sa zamyslieť aj nad dimenziou. Je absolútne jasné, že liberalizácia nepriniesie iba výhody. To jednoducho nie je možné teoreticky, obchod je o tom, že sa človek špecializuje, špecializácia je zasa o tom snarad hospodárstvo, že niektoré sektory sa posilnia, že niektoré sa oslabia a to je ruka v ruke aj so stratou pracovných príležitostí, takže my jednoducho tieto nevýhody musíme o nich vedieť a globalizačný fond je dôležitý v tomto kontexte a tá dimenzia toho musí byť takisto stanovená a na záver by som chcel povedať, že Tie štúdie momentálne jednoducho sú dosť neuspokojivé. A to ani nás neprekvapuje, pretože nikto nevie, že ktorých oblastí sa to týka, ktorých oblastí sa TTIP týka, ktoré odvetvia sú do toho začlenené a ak nie sú do toho začlenené, tak do akej miery. Takže ako náhle to budeme vedieť poznať bližšie tú informáciu, to bude koncom roku, budeme sa môcť jednoducho zasadiť o to, aby bola vypracovaná štruktúra, štúdia, ktorá by sa sústredila na jednotlivé odvetvie, aby sme skutočne vedeli, aké to bude mať konsekvencie, aby sme vedeli, ako by sme mohli jednoducho naložiť niektorými nevýhodami, pretože štruktúrálne zmeny musíme spolu vytvárať. Mali sme zaujímavú diskusiu, teda táto diskusia vedie k dohode. Bolo by pozitívne, ak by sa nám túto dohodu podarilo dosiahnuť, ale tie požiadavky, ktoré tu máme z pohľadu právneho štátu, tieto musia byť splnené. A teším sa už na ďalšie diskusie v budúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem pani McIntyre, ECR. Ďakujem. Ďakujem pani Harkin za jej správu. Je ťažké takúto komplexnú tému jednoducho vtlačiť do takého malého uh, miesta, ktoré máte v dispozícii 1500 znakov. Takže tá fáza pozmeňujúcich návrhov ju doplní samozrejme, ale je to dobrý základ pre ďalšiu prácu. Ja som sa chcela vyjadriť k štyrom oblastiam, pokiaľ ide o tie doložky ISTS. Dostala som veľké množstvo mailov a listov, kde jednoducho ľudia odmietajú takéto doložky. Ale je tu určité nedorozumenie, pokiaľ ide o ich definíciu. Európske štáty majú zhruba 4, 14 tisíc zmluv, ktoré obsahujú takéto doložky. Ja som si preskúmala napríklad doložky Spojeného kráľovstva od 75. roku 1975 Spojené kráľovstvo prijalo 94 bilaterálnych dohôd s takýmito doložkami. Ak sa pozriete na ten časový priestor s týmito doložkami, tak si uvedomíme, že tu boli dva problémy za celý tento čas a nedošlo k uspokojeniu dotyčného, ktorý vzniesol námietku proti takýmto doložkám na súde. Takže nemali by sme sa obávať takýchto doložiek. A ďalšia vec, ktorej by som sa chcela vyjadriť, myslím, že to je bod číslo 5, kde pani Harkinová e, veľmi múdro hovorí o určitých zábezpekách, pokiaľ ide o to, že vlády by sa mali e, postarať o právne predpisy, pokiaľ ide o e, poskytovanie určitých služieb. Viem, že tá dohoda so s Kanadou obsahuje určité obmedzenia, ktorá sa týka napríklad verejných služieb, obsahuje to napríklad aj e, zdravotné poistenie, to sa týka Spojeného kráľovstva a možno by sme mohli e, sa pozrieť na to, ktoré výhrady ešte budú začlené do tohto textu dokumentu, pokiaľ ide poskytovanie takýchto verejných služieb, aby sa jasne identifikovali verejné služby, teda tie, ktoré sú pod kontrolou jednotlivých členských štátov. A pokiaľ ide o výzvy týkajúce sa malých a stredných podnikov, tomu takisto rozumiem, to, čo tu odznelo. Je tu určitá disproporcia, pokiaľ ide o bariéry colné. Takže ja možno predložím pozmeňujúci návrh, ktorý by to trochu zdôraznil. A mám iný názor, pokiaľ ide o odsek 9. Podľa mňa by bolo lepšie, aby sme mali také negatívne zoznamy, nie pozitívne zoznamy. Myslím, tak to bolo aj v dohode s Kanadou. Takže môžeme o tom samozrejme hovoriť, ale zdôrazňujem to teda, aby sme vedeli, že to je bod, s ktorým ja v plnej miere nesúhlasím, ale môžeme to jednoducho aj bilaterálne ešte dohovoriť a chcem sa poďakovať za dobrý, dobrý, dobré stanovisko pre tento výbor, ktoré tu bolo predložené. Ďakujem. Nemáme tu ďalších rečníkov prihlásených, takže slovo dostane Tiziana, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja sa teda pripojím k tomu, čo povedali predrečníci a budem sa snažiť vyjadriť veľmi stručne. To samozrejme pre mňa veľká česť, že som členkou tohto výboru, ale predsa len som aj vo výbore INTA a som tenevo spravodajkyňou pre TTIP. A z tohto dôvodu sa teda systematicky venujem týmto rokovaniam a poznám niektoré detaily a preto by som sa chcela sústrediť na témy, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru. Hodnotenie dopadu TTIP, ktoré si objednala Európska komisia, tam sa hovorí o výhodách, ale tieto sú do istej miery nadhodnotené. A budem teraz citovať niektoré detaily, istotne viete, a poznáte túto štúdiu. Komisia hovorí o výhodách tejto zmluvy a vychádza tu z výskumu verejnej mienky. To je vlastne základ e, výskumu tejto štúdie, ale nehovorí sa tu o stratách pracovných príležitostí. O tom sa tu jednoducho nehovorí. A ja si myslím, že tie škody budú dostatočne veľké. Únia napríklad hovorí o zhruba milióne 300 tisíc pracovných príležitostí, ktoré vzniknú práve vďaka TTIP. Hovorí sa to o zrušení tarifných bariér a je to ambiciózny scenár, ale vďaka TTIPu sa nám podarí nájsť riešenie pre niektoré po- problémy Ten ekonomický model, ktorý bol použený, to je vla, použitý, to je vlastne model, ktorý vychádza z predpokladu, že je tu fixná ponuka na trhu práce, ale uvidíme, ako budú vyzerať tie efekty z krátkodobého hľadiska. Ak sa pozrieme na to, čo potrebujeme v období našej krízy, tak je to právne toto. Komisia poukázala na to, že to bude mať negatívny vplyv na pracovný trh. V niektorých sektoroch ľudia prídu o pracovné príležitosti bez toho, aby teda boli tieto pracovné príležitosti nahradené v iných sektoroch. A pokiaľ ide o strednú triedu, tak to je vlastne kľúč na vymanenie sa z tejto krízy. Ale TTIP prináša určité prekvapenia. Nezávislé štúdie hovoria o tom, že vnútorný trh vlastne sa zníži o 40 ale bude sa to môcť nahradiť tým obchodom so, zahranič- so Spojenými štátmi americkými. Keď napríklad ja niečo teraz vyrábam v Taliansku, predávam to vo Francúzsku, tak prídem o tento môj podiel na trhu, pretože sa to nahradí zo strany ponuky amerických podnikov. A keď sa tu teraz hovorí o tom, že najväčšiu výhodu bude mať malý a stredný podnik. Prečo sa vlastne zasadzujú o tí práve veľké nadnárodné spoločnosti? Hovorí sa, že malé a stredné podniky budú mať veľký prístup na americký trh. Ja jednoducho vás uistujem, neverte takejto bajke. Málo malých a stredných podnikov bude mať z toho výhodu. Veľa malých a stredných podnikov bude musieť zatvoriť svoju prevádzku a veľa ľudí príde o pracovné príležitosti. Jediná práca, ktorá zostane, bude tá, ktorá sa bude týkať nášho výboru, keď budeme potom neskôr hovoriť o globalizačnom fonde. A pokiaľ ide o doložku ISTS, o tom sme už hovorili, ale predstavte si, že niektoré z našich zákonov, pokiaľ ide o zabezpečenie pracovných príležitostí, sa nepáčia americkým partnerom. Koľko budeme musieť platiť potom, pokiaľ ide odškodné, koľko budeme jednoducho musieť my e, vynaložiť peniaze ak ľudia prídu o pracovné príležitosti. E, spomente si iba na dohody z minulosti, napríklad v Mexiku, e, kde došlo k dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Mexikom, stratili takisto veľké množstvo pracovných príležitostí. Takže Spojené štáty americké majú právo zamerané na úplne inú formu ochrany právnej. Uh, A možno si treba takisto uvedomiť, že je to určitá forma sociálneho dumpingu a táto dohoda jednoducho bola vymyslená iba na to, aby sa znížili určité štandardy. Ako môže človek si myslieť, že to celé bude na prospech našich občanov? To je veľký otáznik. Ďakujem. Ďakujem spravodajcom, tieňovým spravodajcom. Teraz prejdem k zoznamu rečníkov. Je to dlhý zoznam rečníkov. Dúfam, že sa budete držať dvoch minút, pretože iba tak sa nám to podarí zvládnuť. A ako prvý dostane slovo Maria Arena. Ďakujem, pani predsednička. Ako moja predrečnička, ja som tiež vo výbore INTA, ale Teraz budem hovoriť o otázkach zamestnanosti a o kvalite pracovných miest. Keď e, ide o TTIP, tak máme tu celú sériu štúdií, dopadových štúdií, ktoré si objednala komisia a tie e, makro spôsobom ukazujú, že s modelmi, ktoré by sme možno mohli kritizovať, že tam budú, bude, budú ist, bude istý prínos pre Európu, ak vstúpime do liberalizovanejších vzťahov z USA. Keď budeme analyzovať tento model, ktorý bol použitý, tak zistíme, že tieto štúdie vychádzajú z postulátu, že bude existovať totálna mobilita pracujúcich geografická, profesionálna sektorová. Čo to znamená? To znamená, že krajina, ktorá e, vyhrá, tak môže byť, že tam prídu do, do nej pracovníci z krajiny, ktorá stráca. A to znamená, že títo pracujúci, ktorí sú z krajiny X, ktorá stráca, e, pôjdu do krajiny Y, ktorá bude vyhrávať. A z profesionálneho hľadiska e, sektor, ktorý bude vyhrávať, bude získavať pracujúcich zo sektora, ktorý bude e, prehrávať. Bohužiaľ, ale takto to nefunguje. Teória je dobrá, ale v realite tá geografická mobilita, mobilita profesionálna a mobilita sektorová nie je taká jednoduchá a štúdie e, v USA, ktoré vychádzali z toho istého modelu, preukázali, že e, tie pôvodné predpoklady, ktoré poukazovali na milión nových pracovných miest po 20 rokoch hodnotiace štúdie ukázali, že došlo k strate 700 tisíc pracovných miest. Teda rozdiel je 1 700 tisíc pracovných miest mínus. Hovorí sa v tejto práci, správe tiež, že e, takisto došlo k poklesu kvality práce. E, práca sa presunula do menej chránených oblastí, napríklad v Mexiku. Takže my musíme byť mimoriadne pozorní. Nie, že budeme hovoriť, že nie, my nechceme dohodu z USA. Nie, napokon my sme tou najväčšou výmenou zónou z USA, takže my už máme vzájomnú výmenu, ale musíme to robiť tak, aby naši pracujúci a naša kvalita práce bola chránená potom ISDS. Ja som veľmi e, kritická k tomuto mechanizmu a som za to, aby, sme, aby tu nebola verejná jurisdikcia. My máme v Európe verejnú judikatúru, tá funguje a máme americké podniky, ktoré sú prítomné v Európe a môžu sa našou verejnou judikatúrou chrániť. Možno, že naše pre, možno u nás to nie je perfektné, ale môžeme vari eh, nahradiť eh, takú judikatúru, ktorá možno má nejakú mal, malé nedokonalosti, privátnou judikatúrou, ktorá je zďaleka oveľa viac nedokonalejšia, netransparentnejšia a ktorá e, má vysokú kvalitu manipulovať našimi právnymi predpismi. Takže ja si kladiem otázku, či bude ISDS v rámci e, TTIP. Ďakujem. Ďakujem, pán Mann. Ďakujem. Iba dve minúty, tak to je ozaj výzva. TTIP, to je Zisk to je možnosť niečo získať. Teraz je to už vec verejná. Mali sme tu dokonca aj vypočutie v našom e, výbore. Bolo, hovorilo sa o mnohých e, bodoch. Táto správa tiež tu bola predstavená. Hovorili sme o intervenciách a mnohí spoluobčania si kladú otázku, čo sa deje sme teraz v takej dosť komplikovanej situácii. V mojom volebnom okrsku e, sa ma pýtali a, ja, a ľudia v mojom volebnom okrsku chcú byť informovaní, o čo tu ide. Je zasadla taká veľká rada ohľadne TTIP s pracujúcimi zamestnávateľmi a ďalšími zástupcami priemyslu, TTIP a tak ďalej, takže Prebiehajú konzultácie, prebieha rokovanie a to je veľmi dôležité na to, aby sme pokročili vo verejnej rozprave. To je veľmi dobrá vec, ktorú my nebudeme obmedzovať. My nechceme sa obmedzovať na ten zúžený prístup a pohľad. Budeme môcť získať a zachovať úroveň ochrany E, ktorú máme doteraz v pracovnej oblasti kvit, aj pokiaľ ide o OEIT, je potrebné, aby sme pracovali na tomto bode. My sme nevytvorili veľmi vysoké normy na našu ochranu proti trhu. E, to bol práve krok opačným smerom. A netreba, aby sme vlastne treba, aby sme boli rešpektovaní, aby sme, aby sme e, presadili rešpektovanie našej ochrany a sociálnu zodpovednosť podnikov. To je veľmi dôležitý e, bod. E, to, toto tam musí zostať, hoci aj fakultatívne, ale my potrebujeme takúto deklaráciu. Ja si myslím, že musíme sa nechať počuť, a musíme e, nechať, aby naša kritika bola vypočutá. My budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme boli vypočutí. Ďakujem, pán Bach. Ďakujem, pani predsednička. E, ja by som chcel na začiatok poďakovať Marianne Harkin, ktorá túto otázku naozaj veľmi konštruktívne k nej pristupuje, aj pokiaľ ide o tie komerčné aspekty. A to je naozaj veľmi ťažké v niektorých členských krajinách e, dávať priaznivé vyhlásenia voči TTIP, E, mnoho vecí už bolo povedaných, ja to tu nebudem opakovať. E, poviem len to, s čím súhlasím, pretože na zozname äh, To znamená, v tejto oblasti treba ešte urobiť veľmi veľa. A Treba sa postarať o to, aby tie okolnosti sa zlepšili. A aj pokiaľ ide o ten princíp zabezpečenia e, prevencie, tento nebol ešte tak veľmi e, braný do úvahy. Američania to poznajú, pre nás je to veľmi veľký výdobytok a preto budeme musieť o tom hovoriť, budeme to musieť objasniť, ale teraz sa už dostávam na záver, ako Európa musíme jednoducho zohrávať kľúčovú úlohu a Myslím si, že pri týchto rokovaniach musíme zohrávať aktívnejšiu úlohu. Ak my nestanovíme tieto e, štandardy, tak ak my to teda neurobíme, tak jednoducho nám ich nanútia a to potom bude viesť k e, určitému znevýhodneniu našej pozícii a nebudeme môcť byť účastní na takomto svetovom obchodnom trhu. Ďakujem pekne, pán Perinsky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Myslím, že pani Harkin to stanovisko, ktoré predstavila, je veľmi komplexné a prináša určité potenciály, pokiaľ ide o výhody. Včera na vypočutí, ktoré sme mali, sa objasnila jedna vec Komisia sa nezamyslela nad dopadom tejto dohody a jedno, pokiaľ ide o krajiny strednej a juhovýchodnej Európe, bola tu otázka, ktorú položil predstaviteľ Maďarska a odpoveď bola, že jednoducho sa nezamýšľali nad možným dopadom tejto dohody na tieto krajiny. A tým sa dostávam k takému širšiemu kontextu, pani predsednička. Táto dohoda bola spustená na bilaterálnej úrovni. Išlo tu o predovšetkým o to, aby sa vytvorilo väčšie množstvo pracovných príležitostí, aby sa dosiahol rast. A potom sa to jednoducho celé zmenilo na niečo oveľa väčšie. Jedna dimenzia je posilnenie transatlantického partnerstva, takéto usporiadanie v meniacom sa svete, ale potom tá tretia vrstva je, že sa tu snadovujú určité štandardy, pokiaľ ide o globalizačnú správu. Ja si myslím, že občania už si uvedomujú, že tu nejde iba o obchod, že tu je priama hrozba, základných sociálnych modelov, ktoré máme v Európe. Ak chceme skutočne posilniť transatlantické vzťahy, tak si myslím, že by sme sa mali snažiť čo možno najviac podpor, podporovať zjednodušenie investície, ktoré by mali byť obsahnuté v tejto dohode a nemali by sme byť príliš ambiciózni v zmysle tom, že chceme zmeniť svet. Ďakujem pekne. Thank you. I'm speaking on, partly on behalf of our, our shadow, um, Karen Medeli, in, in this. Ďakujem. Ja teraz hovorím za tieňového správodajcu. My e, zdieľame e, tie pochybnosti, ktoré tu dnes boli formulované a rovnako dobre vieme, že rast a zamestnanosť nemusia vždy ísť ruka v ruke. Rovnako e, súhlasíme s mnohými pochybnosťami, ktoré tu odzneli ohľadne štúdií, dopadových štúdií. A to sa týka aj toho, čo kolega teraz povedal, čo vlastne táto dohoda jednotlivým krajinám spôsobí a čo spôsobí sektoru. Možno, že touto záležitosťou sme sa ešte zatiaľ dostatočne nezaoberali. Rovnako e, zdieľame všetky obavy, ktoré sa týkajú mechanizmu ISDS. Znepokojuje nás, že to môže byť využité a aj proti medzi dvoma e, subjektami, ktoré e, majú naozaj funkčné súdne orgány. U nás sa tiež hovorilo aj o tom, že to môže súvisieť s tým, že USA majú obavy na štátnej úrovni aj na federálnej úrovni. Pretože ľudia tu v USA si hovorili, že že tieto súdne orgány na federálnej úrovni nie sú až také rozvinuté a nemajú až také schopnosti. No a práve preto e, má tento súkromný systém nahradiť verejný systém. My súhlasíme s tými, ktorí chcú viac informácií o tejto oblasti. Rovnako súhlasíme s návrhom o pozitívnom zozname a v tomto smere predložíme ďalší rozširujúci návrh, No a napokon hovorilo sa tu aj o vylúčení verejných služieb. Tým by sme sa chceli zaoberať vo smernici o verejných službách, pretože sme nemohli nájsť riešenie pre to, ako určité služby zohľadniť a zároveň vylúčiť. No a potom tu máme ešte voľný pohyb pracovnej síly a pracovníkov. My na to máme také zmiešané názory a zmiešaný postoj k tejto problematike, lebo je ťažko vysvetľovať niekomu, že nebude môcť prechádzať do iného sektoru ale to tiež súvisí aj so vzájomným uznávaním kvalifikácií, pretože ani to sme celkom e, nedotiahli dokonca v rámci celej EÚ. Takže je tu e, celá séria problémov, ktorá súvisí s, oblastou, s oblasťou zamestnanosti. Pani Harkin hovorí o práve a o zákonoch v oblasti zamestnanosti. Nás zaujímajú doporučenia Medzinárodnej organizácie práce, ktorá by mala byť tiež zohľadnená aj so svojimi názormi. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo tieňovému spravodajcovi a teraz dve minúty rečníckého času dávam tieňovému spravodajcovi. Ďakujem za slovo. Ja by som rád vyjadril niekoľko pochybností. E, od tejto zmluvy si sľubujeme nové pracovné miesta, ale obchodné zmluvy sa predsa neuzatvárajú preto, aby vytvárali nové pracovné miesta. Zmluvy o obchodovaní sa uzatvárajú preto, aby sa obchod zjednodušil a aby sa pre obchodujúcich stal e, ziskovejším. Zisk firmy zítite ľahšie, ak zredukujete pracovné miesta a nie, ak zvýšite počet pracovníkov a e, zvýšite ich platy. Druhá pochybnosť. Od zmluvy si sľubujeme, že zvýši HDP v Európskej únii. Aj keby naozaj viedla k navýšeniu HDP a ja o tom pochybujem, aj keby sa HDP zvýšil, Žiadna obchodná zmluva vám nezaručí, že zvýšené bohatstvo bude redistribuované do celej spoločnosti. Obchodná zmluva predsa nemôže obsahovať redistribučné mechanizmy, čiže ak dôjde k nárastu HDP, nikde sa nepíše o tom, že zisky nezostanú vo vreckách veľkých obchodujúcich firiem a veľkých investorov. A tu potom vyvstáva tretia pochybnosť – ak sa zmluva uzavrie, tak bude prakticky nemožné ju vypovedať. Čo sa bude diať, ak sa zistí, že zmluva neprináša tie výhody, e, ktoré sme si od nej sľubovali? To znamená, že nezvýši počet pracovných miest ani príjmy domácnosti, snáď okrem domácnosti obchodníkov a veľkých investorov. To má naozaj zaujímať. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. A teraz eh, Danuta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcela najskôr poďakovať veľmi naozaj srdečne poďakovať kolegyni Harkin za to, že dohlbky túto tému preštudovala a že nám ju tu e, takto predstavila. Ja Súhlasím e, s návrhmi Jean Lambert, ktorá hovorila o uznávaní kvalifikácií. To je veľmi dôležitý prvok, ktorý v tejto dohode treba zohľadniť. Ďalší aspekt. Rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi a so všetkými občanmi zo všetkých členských štátov. Dnes tu máme na území Európskej únie štáty, ktoré E, majú vízovú povinnosť napríklad e, v svojich vzťahoch s USA. Tieto krajiny budú mať väčšie ťažkosti v obchode s našimi americkými partnermi a v tomto zmysle som predložila jeden pozmenujúci návrh. Pán Šuster? Pardon, opravuje sa pani predsedajúca, pán Šulc. Ďakujem, pani predsednička. E, sme tu iba 3 švete roka, takže sa ešte nepoznáme dve minúty, takže ja až kým nepohovorila pani Lambert, tak ja som mal pocit, že som na prvom stretnutí o TTIP, kde hovoria aj zelení. Odznela tu celá séria argumentov, ktoré nebudem opakovať, ale dve poznámky k správe. Ja s touto správou v mnohých ohľadoch súhlasím, aj keď sa mi nepáči, že sa mohlo napísať iba tak málo riadkov. Chcem zopakovať to, že v Európskom parlamente o tom diskutujeme v mnohých výboroch, pretože je to veľký príspevok k transparentnosti. Hovorilo sa tu o clách, ako spomínala pani spravodajkyňa, aj keď clá nie sú až také veľké, ale predsa len je to istá výhoda, ktorú, na ktorú by sme nemali zabúdať. A to, čo hovoril pán Šuster, s tým súhlasím v tom zmysle, že je to jedna z dohôd, o ktorej sa najviac hovorí, ale musím povedať, že je to tá dohoda, o ktorej sa na verejnosti hovorí veľa, chyb, ve, veľmi, podáva veľmi veľa nesprávnych, chybných informácií, je tu veľa nedorozumení, no a musím povedať, že keď som počul kolegyňu za FED, tak my, som sa si kladol otázku, že to snad nie je pravda, takéto dezinformácie. Jedna vec, o ktorej sa vždy hovorí, v tejto súvislosti je otázka pracovných miest. Stále sa hovorí o tom, že musíme zabezpečiť, vytvorenie viac pracovných miest a kvalitnejších pracovných miest. Každý podnikateľ, ktorý hovorí o pracovných miest, hovorí predovšetkým o ich zachovaní, o zabezpečení pracovných miest a na to sa musíme aj my zamerať. V tomto zmysle podám pozmenujúci návrh a myslím si, že je dôležité e, aj preto, aby TTIP nakoniec priniesla úspech, aby sme si uvedomili, že tu ide o zabezpečenie a zachovanie dobrých európskych pracovných miest. Dve minúty bolo málo, ale ďakujem Chavi López, ďakujem, dávam ti slovo, Chavi López. Ďakujem veľmi pekne, v prvom rade sa chcem poďakovať správodajkyni a mojej kolegyni, ktorá túto správu sleduje a aj prístupu. A veľmi stručne, v prvom rade Parlament má povinnosť kontrolovať takýto proces, kde verejná mienka vyhlasuje veľa otázok a má isté pochybnosti, tak ako to tu oznelo. Máme tu hľadiska ekonomické, makroekonomické, geopolitické, svetové, ale takisto tu môže ísť aj o veľmi evidentné riziká. A, ja na, a tu sa chcem pozastaviť poprvé kreatívna deštrukcia slobodného trhu, E, my vieme, že existuje, my vieme, že takáto dohoda o voľnom obchode e, bude prínosom pre niektoré sektory, ale poškodí ďalšie sektory a my veľmi dobre vieme, ako to funguje a preto musíme dávať veľký pozor, ako, e, ktoré oddiely nášho, nášho produkčného sektora to poškodí. Po druhé, sme vo výbore pre zamestnanosť a je samozrejme, že E, je tu potrebné e, kolektívne vyjednávanie a že pracovné zákony v Európe a v USA sú veľmi rozlišť, sa veľmi líšia navzájom a takisto je rozdiel, ako k istým veciam pristupujeme my v Európe a v USA a preto je treba brať do úvahy, že konkurencia a slobodný trh e, po, budú tlačiť na zníženie e, právnej ochrany pracujúcich Hovorilo sa tu o tom, že je potrebné absolútne chrániť spoločné verejné majetky, spoločné verejné výdobytky, ktoré Európa získala v posledných desaťročiach ďalej, ochrana údajov, environmentálne otázky práva spotrebiteľov, Hovorilo sa tu o princípe šťastnej, šťastnej e, výstrahy. Tam je veľký rozdiel medzi právnymi predpismi v Európe a USA a potom arbitrážne súdy. Tu je to veľmi jednoduché. Nemôžeme nájsť taký mechanizmus, ktorý by e, ktorý by mohol viesť tomu, aby veľkí investori E, mali, aby, aby, mali, aby sa na nich správneho hľadiska pozeralo inak, aby neboli rovní pred zákonom ako všetci ostatní. Takže samozrejme, e, toto je niečo, s čím nutne nemusíme súhlasiť. A ďalej, e, naozaj hovorí sa veľmi veľa vecí, ktoré nie sú správne, ale otázka je, ak verejnosť je zmetená alebo dezinformovaná, kto je tomu na vine? občania alebo tí, ktorí vedú rokovania. Ďakujem. Thank you. Uh, Mr. Ďakujem pekne, pán Káve Žambo. Now you were lucky. no, mali ste šťastie. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Mám 1 minútu 50 sekúnd. Ešte raz ďakujem pani predsednička za vašu trpezlivosť. E, k tomu, čo tu už odznelo od pani Harkin a samozrejme e, chcem sa poďakovať aj e, práci spravodajkyni a mám také tri hlavné pripomienky. Poprvé, keď sa hovorí o zle, ktoré toto otvorenie trhu môže priniesť, mali by sme sa pozrieť aj na zlo, ktoré prináša protekcionizmus. Takže mali by sme sa na to pozrieť z istého nadhľadu. A po druhé, a treba povedať, že prác, politická práca je beh na dlhé trate a preto máme povinnosť postupne moderovať, pripravovať lepšiu budúcnosť pre občanov. To je nevyhnutné, pretože nebezpečenstvo, ktoré e, obsahuje európsky sociálny model, e, tak to nie je len otvorenie obchodu, ale nebezpečenstvo je, že si ho nebudeme môcť dovoliť zaplatiť. Ak obchodné otvorenie E, prispieje k tomu, že budeme bohatší, tak to povedie aj k zabezpečeniu nášho sociálneho systému. Máme tu isté krátkodobé problémy. To je história ľudstva. Naučili sme sa ich riadiť, spravovať, kontrolovať a e, pristupovať k tomu zo, solid, solidárne. A teda na praktickej úrovni chcem žiadať o jednu vec. E, musíme oveľa viac e, sa zamerať na dopady na zamestnanosť. Komisia sa musí oveľa presnejšie vyjadriť v tomto smere a musíme zohľadniť aj to, že zamestnanosť a nezamestnanosť štatisticky sú veľmi rozličné na našom kontinente a na americkom kontinente. A to treba zapracovať do štúdie. Nebudem sa o tom viac e, ro, e, rozvádzať. Ďakujem. Thank you. Uh, now I... Ďakujem veľmi pekne. No a tu sú dva zastupcovia komisie, pani Monika Heinci z DG Trade. Prosím stručne pár poznámok k rokovaniam TTIP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod chcela poďakovať pani Harking za návrhy stanoviska, ktorý je veľmi hodnotný pre nás a jednávačov. A rovnako ďakujeme za podujete, ktoré včera usporiadal. Rada by som sa vyhrala štyrom miestam prínosy a pracovné miesta, potom verejné služby a SDS a po štvrté k pracovným právam. Tvorenie pracovných miest, chodom dá sa hovoriť a konzultovať rôzne štúdie, ale myslím, že je jasné, že obchod vytvára pracovné miesta, to už je historicky tak a dnes 30 miliónov pracovných miest EU závisí od obchodu. USA je najväčším obchodným partnerom. Očakávam 5 miliónov pracovných miest práci priamo z obchodovaním z USA, ale k tomu musíme doplniť dodatočné, dodatočnú zamestnanosť. No, otvorenie externého obchodu tiež môže podporiť v rámci EÚ, vytvárajú sa hodnotové reťazce a tak sa vytvárajú rôzne pracovné miesta. Okrem toho USA sú primárnym investorom v Európe a táto dohoda je o podia investíciách, takže viac investícií priniesie viac pracovných miest na neposlednom rade. Importy tiež vytvárajú pracovné miesta, hlavne keď tie importy sú lacnejšie ak budeme mať prístup k vlastnejším zdrojom energie, súrovinám alebo náhradným dielom. A teda sa k malým a stredným podnikom 80% spoločností, ktoré dnes vyvážajú, sú malé a stredné podniky. A to je 600 tisíc spoločností, ktoré zamestnávajú 6 miliónov ľudí. Je pravda, že z hľadiska hodnoty veľké podniky, dve tretiny vývozu, ale tiež je pravda, ako už tu zaznelo, že že veľké kooperácie a malé stredné podniky majú rôzne vzťah k obchodu. Veľké spoločnosti môžu investovať v krajine, ktoré sú, ktoré sú uzatvorené, ale malý stredný podnik takúto finančnú kapacitu nedá, nemá a zasiaľ od exportu, čiže ak odbúrame bariéry tarifné a netarifné a teda necelné, tak to bude na prospech malých stredných podnikov. Tiež je pravda, že cla nie sú až také veľké zauza, ale ten objem obchodu je taký veľký, že naraz do 1 alebo 2 istých clách spôsobí obrovskú zmenu. Prispôsobenie zmeny samozrejme akékoľvek otvorenie trhu je spojené s úpravami, prispôsobeniami, avšak my odhadujeme, že v prípade T-typu no to bude obmedzené. No a prečo? Poprvé, pretože týka sa to hlavne uh, kvalifikované miesta a rovnaké exportné spoločnosti sú konkurencieschopné, takže dokážu absorbovať či, či tlak, ale samozrejme budú niektorí, a to treba riešiť v rámci normálnych mechanizmov z našich členských štátov. A teraz mi dovolte povedať niečo k verejným službám a uistiť vás, že spravodlivosť Komisia prijala dohodu, ktorá bráni možnosti EU a členských štátov e, príjmať rozhodnutia o tom, ako chcú organizovať svoje verejné služby. Tu horizontálne e, výhrady v tejto dohody ako v iným, čo umožní štátom rozhodnúť, e, či chcú privatizovať alebo nie, outsourcovať alebo nie, dať exkluzívne práva alebo nie. No a budú mať slobodu zmeniť svoje politiky a budú môcť sa outsourcovanú službu, viete dobre, naozaj, ktoré členské štáty majú možnosť upraviť svoje výhrady, takže môžu, môže byť viac výhrad, ako chce urobiť vláda. Či budeme mať pozitívny alebo negatívny zoznam, to nebude ovplyvňovať. Je to technická záležitosť. Je pravda, že treba byť opatrný, hovoríme o týchto ustanoveniach, avšak Dokázali sme zabezpečiť roky eh, pre verejné služby bez ohľadu na to, či to bolo eh, negatívny, pozitívny alebo zmiešaný zoznam. Teraz prejdem eh, k ISDS, prejdem do tej všeobecnej oblasti, pretože to nie je z mojej odbornosti, ale poviem, ako to súvisí s tým, čo som práve povedala ak vláda rozhodne verejnú službu, vrátiť, ktorá bola predtým outsourcovaná, vráti to späť do verejnej štátnej oblasti, mohlo spoločnosti težovať na stratu budúcich kontraktov nie. ISDS sa týka len veľmi obmedzeného počtu prípadov súvisto s diskrimináciou alebo e, dopadu na majetkové práva. Takže prípadne, že štát by nacionalizoval, znárodnil uh, majetok zahraničného investora. To je jediný uh, prípad, čo by mohlo ísť na tribunál ISDS. V stanovisku sú tiež odporúčania právo regulovať a ďalšie dôležité uh, princípy sa majú týkať horizontálne zmluvy a myslím, že to je veľmi dôležité. Takže právo regulovať v oblasti práce, stanovať úroveň ochrany, musí byť dohodnutý eh, si akýkoľvek dojednaní z DS, a to je veľmi dôležité odporúčanie. No a na záver pracovné práva, to je a, eh, a, eh, oblasť mojej odbornosti, ja som vyjednávačkou, tak ako v všetkých obchodných dohodách budeme mať jasné ustanovenia o neznižovaní štandardov. To sú tie záruky, e, o ktoré máte aj vy záujem. Avšak ja by som chcel povedať, že obchodná dohoda z USA sa nemôže obmedzovať na ustanovenia o sociálnom dumpingu. Máme veľkú príležitosť. Kto hovoril o mene sveta. No a môžeme ho trochu zmeniť. My sme najväčším obchodným partnerom, dôležitá demokracia a máme vysoké právne štandardy, aj keď uznávam, že sú isté, isté rozdiely. Takže táto dohoda bude formovať eh, globálne pravidlá a pracovné práva. No, hovoríme o tom, či potrebujeme eh, silné pravidlá v zamestnaneckých eh, právach. No, tak nebolo. A mali by sme sa dohodnúť na ambicioznom práve. Samozrejme, ten princíp prevencie je veľmi dôležitým elementom a bude to veľmi dôležité v budúcnosti. Promotionalness proti conditionalness. Nuž eh, z dohody, ktoré eh, z dohody ILO, ktoré s tým zaoberali. My s nimi už spolupracujeme a v tejto štúdii sme boli, ale sme nemali úplne boli spokojní so znením. To záväzné pravidlá sú dajú sa e, prebrať. No a preto sú často najväčšími kapitolami máme mechanizmus na riešenie sporov v rámci SDN a vrátane toho, čo navrhneme USA. A na záver mi dovolte odporúčania zapojenia občianskej spoločnosti. Myslím, že to je veľmi dôležité. A vidíte stanovisku EÚ, my odporúčame USA tvoriť štrukturovaný dialog medzi občianskou spoločnosťou, aby nám e, pomohli s implementačnou dohodou e, vrátanie zamestnancov e, občianskej spoločnosti a mimo vládnych organizácií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rudy Dalaru, DG Employment, chcete niečo dodať? Nie. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. No a pani Harkin, môžete nám niečo povedať k tomu za dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, nebude mi to ani trvať dve minúty. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky. Pozne som si ich vypočula. A som rada, že tu je taká nálada. Ďakujem komisie a ďakujem za účasť na včerajšej konferencii všetkým kolegom. Bolo to veľmi zaujímavé a užitočné. Jedna pripomienka na záver. Ja viem, že počujem, že musíme byť odvážni. Obľúbim v rokovaniach. Otázka je, či sa nám podarí formovať globálny obchod zodpovednejšie, ale tiež som si vypočula slova pána Pilinského, ktorý hovorí, že treba zaoberať investíciami namiesto toho, aby sme menili svet. Takže možno by sa nám mohlo ale podariť, podariť zrealizovať obidve veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zajtra 12.00 je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. A diskutovať o tom budeme 3. marca. A pozmeňujúce návrhy musia spadať do kompetencií výboru pre zamestnanosť, čo sa týka všeobecných obav. Tie musí predložiť výbor INTA, ale ho 26. Teda marca. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu a mnohé informácie. Teraz prejdeme k bodu číslo 7 programu investície do pracovných miest a zamestnanosti rastu, podpora teritoriálnej sociálnej kohezie v EÚ. A slovo dostane spravodajkyňa pani Jasloviecka. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. E, stanovisko, ktoré som pripravila, je príspevkom nášho výboru k diskusii o efektívnosti politiky súdržnosti vo svetle 6. správy o politike súdržnosti, ktorý zverejnila Európska komisia. V tejto správe komisia prezentuje hodnotenie efektívnosti tejto politiky v období rokov 2007-2012. Bohužiaľ, ekonomická a finančná kríza e, jednoducho anulovala pozitívny efekt e, tejto politiky. V mnohých regiónoch e, tieto štrukturálne e, fondy umožnili pokračovať v investíciách a udržiavať zamestnanosť. Bohužiaľ, vo všeobecnosti úroveň chudoby, nezamestnanosť najmä medzi mladými ľuďmi, sociálne vylúčenie sa zhoršili. Od roku 2007 investície v EÚ e, sa znížili o 15 ale ukaz, ako ukazuje táto správa, e, v oblasti štrukturálnych fondov tento pokles zaznamenal 50 Takže e, toto je tá, pritom kohezná politika je najmocnejším nástrojom, ktorý nám umožňuje kompenzovať negatívne dopady ekonomickej krízy. Ja som sa v stanovisku sústredila na štyri priority vytvorenie pracovných miest, nezamestnanosť mladých ľudí, efektívne využívanie FS, sociálneho európskeho e, fondu a e, kohezných kondov. E, stručne ich opíšem poprvé. Vytváranie pracovných miest. V období roku 2007 až 2012 vďaka, Európskeho, vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja sme vytvorili 6 tisíc nových pracovných miest Súčasne e, to sme umožnili zamestnať 5,5 milióna e, pra- nezamestnaných. Dnes ešte 24 miliónov obyvateľov Európy nemá pra- e, prácu a mnohí z nich sú nezamestnaní dlhodobo. Takže my musíme reagovať na najnaliehavejšie problémy a dnes tým problémom je zamestnanosť a rast. Takže treba sa pokúsiť zvýšiť a posilniť potenciál e, štrukturálnych fondov vytvárať a udržiavať zamestnanosť. Po druhé, nezamestnanosť mladých. To je naozaj e, veľmi e, nebezpečná situácia. Mladí ľudia, ktorí sú nezamestnaní, sú vylúčení dlhodobo zo spoločnosti a jednoducho sklznú do chudoby. Členské štáty nevyužívajú dostatočne iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí. Dúfam, že tieto miliardy eur, ktoré e, v rámci refinancovania boli na tento účel určené, umožnia zmobilizovať fondy a zamestnať viac ľudí e, mladších ako 30 rokov. FSE, teda Európsky sociálny fond, napriek bezprecedentnej nezamestnanosti dnes v Európe 2 milióny pracovných miest nie je pokrytých, pretože nie je dostatok dostatočne kvalifikovaných zamestnancov. A preto Európsky sociálny fond ako nástroj, ktorý môže podporiť vzdelávanie a rekvalifikáciu, má naozaj dôležitú úlohu. A štvrtý bod Európsky fond pre strategické investície po dlhom období eh, je šetrenia a finančných škrtov nastal čas, aby sme investovali a podporovali investorov. V tomto kontexte musíme podporovať úsilie Európskej komisie a podporovať návrhy e, vytvorenia e LFSI. Tento nástroj spolu so štrukturálnymi E, fondami bude investičným nástrojom, ktorý nám umožní vytvoriť 1,3 milióna dodatočných pracovných miest. Ďakujem a čakám na vaše pripomienky. Ďakujem. A teraz dávam slovo Eva Kali, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu prácu, návrhu stanoviska. Musím povedať, že sme boli tiež veľmi spokojní tou efektivitou európskych fondov, si tam spomína. Ako viete, my myslíme, že musíme viac investovať hlavne do kvalitných pracovných miest. Hovoríme o kvalite, hlavne pre mládež. Čiže Zameriavame sa na vytváranie pracovných miest, ktoré sa budú, ktoré budú reagovať na potreby pracovníkov, no čo sa týka vybavovania skúsenosťou krajinách, kde e, najvyššia nezamestnanosť mládeže, v Grécku 50% no, sú veľmi citlivé v týchto otázkach a som rada, že to je súčasťou druhého odseku návrhu stanoviska. Avšak Radi by sme tam doplnili niekoľko dobrých vecí, ktoré podľa nás sú nevyhnutné, na ktorých sa všetci zhodneme. A čiže keď hovoríme o boji proti nezamestnanosti, treba e, zohľadniť rodový rozmer nezamestnanosti. Štatistiky ukazujú, že ženy majú oveľa väčší problém nájsť trvalé zamestnanie a zamestnanca a oveľa viac ich postihuje finančná kríza a ešte sú stále platové rozdiely, ktoré znevýhodňujú ženy v mnohých členských krajinách, čiže e, týka sa to menšinových skupín, ktoré trpia. Takže ďalšia vec je, že treba zachovať štandardy kvality práv zamestnancov a nepoužívať finančnú krízu ako spravnené na ich odstránenie. Napríklad, keď hovoríme o Južnej Európe, ju, krajinách Južnej Európy, pracovný trh bol postihnutý, tak minimálna mzda v týchto krajinách by mohla byť skutočne závažnou otázkou. Tiež sa potrebujeme zaoberať otázkami úsporných opatrení na proti cyklickej nezamestnanosti, no a súčasne potrebujeme inkluzívnu perspektívu rastu. A tým myslíme rast, ktorý znamená zniženie nezamestnanosti, pretože nezamestnanosťou nie je úplne lidárny vzťah, no a IFSI musí zohrať veľmi dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa a treba zaistiť, že zdôrazňujeme jeho úlohu, že investície budú e, vytvárať pracovné miesta z dlhodobého hľadiska, pretože keď e, fondy skončia, Unife aj tak musíme mať investície, ktoré budú aj naďalej vytvárať nové pracovné miesta. Ďalšia otázka, ktorá musí byť súčasťou textu, je úloha nových technológií, a KT, vytváranie nových miest v Európe hlavne, na pomoc mladším generáciám. Môžeš tu pomôcť, nové technológie môžu pomôcť vytvárať pracovné miesta, ktoré sú flexibilnejšie. Takže technologický pokrok je dodatočným nástrojom, ktorý treba používať v tomto smere. Tiež myslíme, že to je dôležité prepojenie medzi nezamestnanosťou a digitálnou agendou a horizontom 2020 čo treba podporiť a nemôžeme umožniť e, využívať tento program. A tiež by sme dodali vytváranie pracovných miest musí podporiť e, konvergentnosť v Európe, pretože všetci sa zhodneme, že jeden z následkov finančnej krízy je disintegrácia, ktorú treba riešiť. Naše pozmeňujúce návrhy sa budú venovať hlavne odporúčania. My hovorili Ďakujem pekne za vynikajúci návrh. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva teraz tiež náhradný člen nášho výboru Amiad Bašír z EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem za vaše slova, za vaše privítanie čiastočného výboru. Teším sa na úzku spoluprácu s kolegami výbore. Tiež by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Vítam zameranie na vytváranie pracovných miest. Som človek, ktorý vlastne malý alebo stredný podnik väčšinu môjho pracovného života. Poznám z prvej ruky potenciál malých a stredných podnikov pri vytváraní pracovných miesta a podpore rastu. Myslím, že je dôležité, aby Význam malých a stredných podnikov pri dosahovaní týchto cieľov bol reflektovaný v texte a pomohol vložiť, predložím pozmeňujúce návrh v tomto smere. A je polutovania hodné, že európske prostriedky sa nevyužívajú najefektívnejším spôsobom a myslím, že sa musíme zameriavať na efektivitu a lepšiu reguláciu. Musíme ísť ďalej cestou politiky orientovanej na výsledky, kolegyne, kolegovia. Ako člen EKR musím jasne povedať, že kohezná politika by nemala byť zameraná e, na podporu schopných podnikov. Namiesto toho chceme vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast. Potrebujeme sa zameriavať e, na vytváranie správnych podmienok, na uvoľnenie potenciálu konkurenceschopných podnikov, čo je, e, ktoré sú základom nášho hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Tania González Peniaz z GUE NGL, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto prácu. Súhlasím s niektorými aspektami, ako napríklad verejné investície a samozrejme aj dopady, na zamestnanosť, nástroje kohezie sú dôležité a mali by sme sa samozrejme teším pozrieť na stratégiu 2020, pretože cesta, ktorú sme si vybrali, nám nepomôže splniť cieľe stratégie 2020, ktoré sme si stanovili. Takže čo budem zvýšiť aj finančné prostriedky na tvorbu pracovných miest. A týka sa to predovšetkým krajín Južnej Európe, kde miera nezamestnanosti je veľmi vysoká, ako je to napríklad u nás, kde tá miera nezamestnanosti mládeže je približne 50 No a ale dávať len tak, to neslúži ničomu. Tie peniaze treba dobre používať, aby sa vytvárali pracovné miesta, ktoré budú mať vysokú kvalitu. Spravodajkyňa v stanovisku hovorí o tom, že treba lepšie a rýchlejšie čerpať z tých fondov, ktoré máme, vrátane iniciatívy pre mladých. To je jasný príklad toho, že nestačí mať akýkoľvek program nie, musí, nie, nestačí program, ktorý vychádza z nesprávnej koncepcie nezamestnanosti mladých, pretože problém mladých ľudí nie je, že by mali zlé vzdelanie, alebo že by neboli flexibilní, alebo zle zamestnateľní. Problém je v tom, že práca nie je, alebo nie je kvalitná práca napríklad nie v Španielsku sú podniky ako McDonald's, ktoré čerpajú z tohto programu a myslím, že McDonald's to je príklad podniku, ktorý vytvára stabilné pracovné miesta, ale je to skôr fabrika. A čoraz častejšie je nahrádzame kvalitné, stabilné pracovné miesta dočasnými a prekernými pracovnými miesta. Keď ľudová strana v mojej krajine hovorí, že vytvára pracovné miesta v e, skutočnosti. To znamená, že všetky pracovné miesta, e, ktoré boli vytvorené v roku 2014, boli, e, boli vytvorené iba na dobu určitú. A to je dynamika náhrady trvalej, stabilnej zamestnanosti, zamestnanosťou dočasnou, prekérnou, degradáciou pracovných podmienok a ja si myslím, že my musíme teraz e, začať sa zamýšľať nad tým, ako využívať tieto fondy tak, aby sme vytvárali e, novú industrializáciu, aby sme vytvorili podmienky k tomu, aby sa naše podniky e, neodchádzali z našich krajín, aby sme vytvorili podmienky pre ekonomický rast. Ďakujem. Ďakujem, Gil Lambert. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s týmto. Monika by chcela poďakovať ťa, spravodajkyni za prácu, za dobrú správu, ktorá je dobrým východiskom diskusí a demonstruje, aká dôležitá je kohesná politika, hlavne v období krízy. Myslíme, že kohezná politika musí byť posilnená vo všeobecnosti hlavne v sociálnom sektore. Samozrejme chceme riešiť nezamestnanosť, ale chceme tiež riešiť sociálnu exklúziu. No a tak eh, ako dosahovanie cieľov Európy 2020 nielen cieľa zamestnanosti, ale tak ako povedali ostatní, aj otázky rodovej rovnosti, chudoby všeobecná kritika finančným nástrojom, že nie je tu povinný záväzok a sleduje to ciele teritoriálnej koheznosti. Treba prepojiť. No, takže máme štúdiolo, ktorá ukazuje, či sa investície koncentrujú regionov s najvyššou zamestnanosťou pod podmienkou skutočných opatrení na oživenie trhu, tak vidíme, že zamestnanosť toho profituje. Čo sa týka posledného bodu stanoviska, keď hovorím o vytváraní a zakladaní podnikov, tak chceme zdôrazniť význam malých a stredných podnikov, ale dosahovanie cieľov po 2020 je vo všeobecnosti pre nás dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sofia Ribeiro. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať Danute za prácu, ktorú odviedla a za e, zdôraznenie potreby sociálnej súdržnosti a zamestnanosti. Vieme, že to je nevyhnutné pre rozvoj EÚ a najmä tých oblastí, e, ktoré najviac chudobnili a ktoré majú najväčšie problémy s rastou. A moja taká prvá poznámka je, že mi je veľmi dôležité, aby sme mali udržateľný rast. A e, teraz tu došlo k zmene paradigmy, pokiaľ ide o kohezné fondy. My sme e, sa sústredili na výdavky a nie na e, vyhodnotenie, e, vyhodnotenie cieľov, my by sme sa mali sústredovať na ciele, na sociálny rast, rast zamestnanosti a ekonomický rast. V súčasnosti si musíme jasne vybrať medzi šestimi cieľmi. Toto je prvá výzva, ktorá stojí pred e, členskými štátmi a regiónmi a v tomto procesu implementácie tohto produktívneho modelu je podľa mňa veľmi dôležité, aby na ňom participovali sociálni partnery, občianská spoločnosť, miestne samozprávy a teda návrh komisie by mal zakomponovať do tejto platformy aj týchto aktérov. A to je dobrá správa. A teraz sa dostávame do fázy obáv. Nás e, znepokojuje analýza komisie ohľadne inkluzívneho rastu, lebo E, ten, tam nie je to dostatočné. Ďalej je znepokojujúce overovanie iniciatívy ohľadne toho, že mládež nie je dostatočne vzdelaná. To sú základné podmienky na optimizovanie 336 miliárd eur, ktoré sa budú aplikovať v národných a regionálnych programoch s cieľom rastu zamestnanosti a vzdelanosti. Ale aby tento fond e, e, splnil svoje ciele, s, a, s, so špeciálnym akcentom na najmenej rozvinuté e, oblasti je dôležité, aby sme sledovali operačné programy a aby Európsky parlament bol do tohto procesu zapojený. Rovnako musia existovať jasné pravidlá vyhodnocovania programov, ktoré musia byť zadefinované a zdieľané, aby sme sa nevystovali riziku, že v roku 2017 keď budeme hodnotiť, zistíme, že existujú členské štáty, ktoré neplnia e, tieto ciele. V roku 2017 už môže byť neskoro. Aby sme nenarúšali princíp e, subsidiarity, tak musíme neustále prehodnocovať a vyhodnocovať aplikáciu fondov a sociálne výsledky e, iba tak dokážeme odstrániť sociálne rozdiely aj v oblastiach, ktoré majú najväčšie problémy E, s rastom a sociálnym rozvojom. A táto téma pre mňa je veľmi blízka, pretože ja pochádzam z ultraperiferickej oblasti Zazorských ostrovov, kde sú mimoriadne zložité ekonomické e, podmienky a e, sú tam čoraz väčšie ťažkosti ešte navyše práve v dôsledku veľké vzdialenosti od kontinentu a preto musíme venovať pozornosť týmto indikátorom sociálneho charakteru a mali by sme permanentne sledovať, čo sa deje e, v implementácii týchto fondov. Inak Európska únia bude vnímaná ako kat a nie ako niekto, kto podporuje európskych občanov. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Tomás Mann. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Danute. Je to druhá správa, ktorú vlastne dnes predkladá. Myslím, že ten dôležitý argument je, aby sme povedali, že chceme sociálnu celistvosť. Takže musíme povedať, aby aj takéto regióny odlahlé samozrejme mali z toho určité výhody. A keď hovorím, že tu prerozdeľujeme peniaze, tak skôr tu ide o motiváciu ľudí, aby sa sústredili na výtvoru v pracovných príležitostí pri produkcii výroby výrobkov, ktorá by bola, ktoré by boli konkurencieschopné. Máme veľa malých a stredne veľkých podnikov, ktoré v tejto úlohe zohrávajú dôležitú úlohu. Tieto kohezné fondy sú dôležité, Niekde to vnímajú kriticky členské štáty, pretože sa hovorí, že my sa zamiešavame. Ak sa nikto nezamiešava, nezamieša do toho, tak by sa nič nestalo, pretože členské štáty jednoducho majú programy proti chudobe, ale tie nie sú dobre vyfinancované. Považujem za správne, že by sme mali možno podporovať aj rizikovejšie nové podniky a ich zakladanie. Hovorili sme tu napríklad o mikrofinancovaní v minulosti. To znamená, že by sme cieľene financovali podniky, kde sa ešte nevie dopredu, či to bude úspešné. Aj to musíme podporovať. Takto vznikajú pracovné príležitosti. Nie je tu však garancia, záruka, že to vydrží, ale myslím, že jednoducho toto riziko musíme my znášať, takže ja nesúhlasím s dvomi predrečníkmi. Prečo tá iniciatíva mladých nefunguje? Preto, že vo veľa členských štátoch správa týchto finančných prostriedkov nie je prítomná. To znamená, je tam inštitucionálny nedostatok a je to v neprospech mladých ľudí, ktorí čakajú na to, že dostanú viac ako iba nejaké, nejaké teplé slova a chcú vedieť konkrétne, čo im môže štát ponúknuť. A to je veľmi dôležitá oblasť, kde musíme my ešte popracovať. Španielská kolegyňa z GUE poukázala na situáciu, ktorá je ťažká a to súvisí aj s tým, čo je ukotvené v tejto iniciatíve. Vzdelávanie, dodatočné vzdelávanie. V Španielsku napríklad teraz začína eh, vzdelávanie, duálne vzdelávanie v niektorých krajinách máme veľmi dobré skúsenosti, to znamená, že podnik a školy budú úplne inak spolupracovať ako predtým. To je to zosvietenie, ktoré potrebujeme. Cez vzdelávanie sa postarať o to, aby sme nevzdelávali takých, ktorí budú neuplatniteľní. To je potrebné na to, aby sme to vyvážili. Takže Nepodarí sa nám to síce vybaviť v 3-4 rokoch, ale musíme to vnímať z dlhodobého hľadiska. Ja sa teším, že máme takéto iniciatívy, ja som rád, že máme takéto konkrétne podporné programy a nemalo by to skončiť iba v nejakých štúdiách, ale malo by to byť konkrétne priamo uplatnené v realite. Preto investičný fond je dôležitý a preto niektoré členské štáty musia jednoducho pochopiť, že tu máme tú pridanú hodnotu a na to musíme pracovať. Ďakujem. Pani Ďakujem pani spravodajkyni za predloženú správu. Chcela by som oceniť e, prístup komisie k novému finančnému obdobiu v tom zmysle, že sa chce e, zamerať na efektívnosť čerpania tohto programu. To považujem za veľmi dôležité, pretože obhájiť tieto investície sa podarí len vtedy, keď budeme mať jasné informácie o plnení cieľov, teda, že tá efektivita pre využívanie týchto obrovských prostriedkov tu existuje. To by som chcela zdôrazniť. Pokiaľ ide o zamestnanosť, k tej sa vracia v odporúčaní aj výbor FAM, E, zameriava sa na zamestnanosť žien, na podporu návratu matiek po materských dovolenkách do práce. Čiže posilňovanie harmonizácie e, profesionálnej kariéry a rodinného života. To je veľmi dôležitá téma, ktorá by tiež mala byť predmetom čerpania týchto fondov. A ešte Chcela by som položiť otázku prítomným zástupcom komisie. s ktorými chcel, chcela by som ešte položiť otázku zástupcom komisie. Mňa veľmi prekvapil vysoký nárast prostriedkov na reformu verejnej správy. Je tam uvedený až 72-percentný nárast a to v situácii, keď táto priorita, teda reforma verejnej správy, bola pri čerpaní fondov do roku 2013. A ja teda predpokladám, že v tomto predchádzajúcom období sa čerpalo od roku 2014, sa však má ďalej čerpať a dokonca aj s vysokým nárastom. Ja by som očakávala, že by e, to boli najmä e, kvalitatívne zmeny a preto by som bola rada, keby sa aj táto otázka vysvetlila. Ďakujem. Thank you. Now I'll... Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo spravodajkyňa. Pani Jasloviecka. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať e, všetkým tým, ktorí vyjadrili svoj názor a e, oboznámili nás so svojimi komentármi. Ja ich všetky zohľadním v mojich pozmenujúcich návrhoch. A teraz by som chcela reagovať na to, čo povedala pani Kajli. Pretože mám isté pochybnosti e, k tomu, čo ona povedala, chcem povedať prečo a ako. Pani Eva Kajli zdôraznila to, že E, existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o platy medzi jednotlivými členskými štátmi. Štúdie, ktoré boli vypracované, ukazujú, že redukcia pracovných miest v období krízy vo väčšine prípadov viedla e, k nárastu ziskov podnikateľov a tieto zisky neboli využité napríklad na vzdelávanie zamestnancov. Takže dnes tieto rozdiely v plátoch sú často spôsobené alebo priamo spojené s produktivitou a táto produktivita nie je stimulovaná a káder kádre takisto už e, sa nezúčastňujú vzdelávania a často môže ísť o veľmi jednoduché vzdelávanie, takže my e, nevenujeme dostatočnú pozornosť vzdelávaniu zamestnancov, podnikateľov a naozaj my musíme zmeniť náš pohľad, pretože svet sa vyvíja, pracovné podmienky sa menia a každý by sa mal tomu prispôsobiť. Možno, že e, by sme sa mali e, práve e, týmto smerom zamerať na našu diskusiu. Možno, že by sme mali vypracovať mechanizmy, ktoré by mohli presvedčiť podnikateľov, aby investovali do plátových do kvalifikácií zamestnancov a zvýšiť kvalitu pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička pani Jaslovecka e, do 10. E, marca na obed je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Hlasovanie prebehne 16. marca v našom výbore a potom pôjde návrh ďalej. A teraz tu máme posledný bod nášho programu, ktorý sa týka hlavných smerov pre zamestnanosť. Toto je prvá výmena názorov o legislatívnom návrhu komisie, ktorý bol schválený 2. marca. Hlavné smery sú poprvé, re, poprvýkrát revidované od roku 2010. A parlament je v tejto otázke konzultovaný, to znamená, že my môžeme predkladať iba pozmenujúce návrhy k textu, a preto teraz začneme s tým, že dáme slovo komisii. A to bude pán Jutek tej, e, k tomu za, a oboznámiť nás s touto problematikou. Ďakujem, pani predsednička. Začiatkom týždňa komisia prijala nový zoznam integrovaných usmernení pre hospodárskú politiku a zamestnaneckú politiku a môžem odprezentovať teda dnes tieto nové usmernenia. Sú prepojené s usmerneniami, ktoré sme mali v kontexte širšej politiky a sú tu nové nástroje, ako iste viete, prinášajú väčšiu úlohu pre parlament, pokiaľ ide o takéto usmernenia v oblasti zamestnanosti, kde komisia konzultuje parlament ohľadne svojich návrhov. Takže skadiaľ to pochádza. Tieto usmernenia boli poprvýkrát prijaté s takýmito širšími politickými e, usmerneniami ako taký integrovaný balíček v roku 2010. Tam sa zdôrazňuje predovšetkým stratégia Európa 2020. Potom sa dohodlo, že takéto integrované usmernenia zostanú stabilné až do roku 2014. Sú tu na to, aby podporovali výdobytky udržateľného rastu a cieľov európskeho semestra, pokiaľ ide o koordináciu európskej politiky. Predovšetkým tieto usmernenia stanovujú rámec pre koordináciu vzťahu k členským štátom a zabezpečujú základ pre konkrétne špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, tak ako to bolo odporúčané zo strany Európskej komisie pre členské štáty. A bude to musieť ešte prijať sa na rade koncom júna. Takže čo sa zmenilo? Prijatím týchto nových integrovaných usmernení zo strany komisie, alebo ten návrh, ktorý tu máme, komisia príjma vlastne ponaučenie z tej krízy a aplikuje tú politiku predržateľnú obnovu a vytváranie pracovných príležitostí do konkrétnych operačných usmernení. Takéto nové takýto nový sumár osmernení reflektuje nový prístup k hospodárskej politike, vychádzame z investícií, štruktúrálnych reform a fiskálnej zodpovednosti. Toto je veľmi jasne vidieť v prípade hospodárskych usmenení, ktoré zabezpečujú orientáciu, pokiaľ ide o podporu investície, zabezpečenie rastu, implementáciu štrukturálnych reforiem, odstránením kľúčových bariér a prekážok pre rast a zlepšenie udržateľnosti a verejných financií. V prípade týchto usmernení pokiaľ ide o tieto usmerenia pre zamestnanosť, tak tam treba povedať, že tie pokrývajú predovšetkým e, reformy trhu práce. Tieto nové usmernenia to robia prierezovo v štyroch doménach podporovať e, dopyt po práci, podporovanie zručnosti, podporovanie fungovania trhu práce a zabezpečenie férovosti a rovných príležitostí. A teraz prejdem cez jednotlivé tieto body, jeden za druhým. Predovšetkým pokiaľ ide o dopyt po práci. Tu sa sústredím predovšetkým na vytváranie práce, pracovných príležitostí, zdaňovanie práce a stanovenie platov, odmeňovania Ide tu o komplexný prístup k tejto problematike. A ďalšia oblasť je podporenie eh, zabezpečenia dopytu, eh, podporenie pracovnej síly, kde vychádzame predovšetkým na, z viacerých bodov. Eh, snažíme sa vyriešiť určité vzdelávacie nedostatky, ktoré ešte sú tu v systéme a snažíme sa zabezpečiť riešenie pre dlhodobú nezamestnanosť, ktorou bojujeme. Sústredíme sa teda na investície, ktoré by jednoducho zabezpečili zvýšenie produktivity pracovnej síly a snažili by sme sa znížiť aj problémy, ktoré tu máme s nezamestnanosťou mladých. Tretia kľúčová domena je lepšie fungovanie trhu práce. Tu prezentujeme určité smerovanie, pokiaľ ide o zníženie segmentácie trhu s prácou, zlepšenie konkrétnych aktívnych opatrení a mobility na trhu s prácou. Ide tu predovšetkým o posilnenie ochrany a flexibility, aby tie opatrenia boli lepšie zacielené a podporovali predovšetkým mobilitu pracovníkov. A štvrtá oblasť, tam sa sústredne predovšetkým na férovosť, pokiaľ ide o boj proti eh, chudobe a podpore tých rovných príležitostí. Tu sa sústredíme predovšetkým na modernizáciu sociálnych systémov zabezpečenia vo všetkých fázach života občanov, či už ide o nezamestnaných, dôchodcov alebo chorých. Snažíme sa zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých a podporiť tie služby, ktoré by jednoducho podporili inkluzívny trh práce tento návrh komisie, ktorý bol predložený, sa naša diskusia môže spustiť k tejto téme. V minulosti to bola vždy veľmi plodná výmena názorov, predovšetkým tu v Európskom parlamente a na komisii som to ja, ako aj môj generálny riaditeľ a my sa tešíme na výmenu týchto názorov a našim cieľom je, aby sme dospeli k operačným, k operačným cieľom, ktoré sme si stanovili, aby sme zabezpečili zlepšenie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o jednotlivý harmonogram, takto dúfame, že tieto odporúčania by mali byť prijaté v priebehu júna. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a v mene komisie sa teším na vaše e, reakcie. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo spravodajkyňa. Nech sa páči, pani Agia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj komisii za to, že e, ste nás do tejto témy uviedli. Ja by som sa teraz sústredila predovšetkým na také štyri informácie, ktoré nám poskytla komisia. A potom si dovolím niekoľko poznámok. Fiskálny tlak, Ide tu o to, že my ten fiskálny tlak chceme previesť z práce na iné položky. Rovnako sa tu hovorí o homogenizácii zdanenia práce, pretože čo dnes spôsobilo tú krízu, tak je to práve aj to, že existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými daňovými systémami v Európe. Ja si preto myslím, že tu existujú obrovské rozdiely medzi krajinami a to vedie k delokalizácii podnikov a k väčšej nezamestnanosti v týchto krajinách. Potom sú tu štrukturálne reformy. Ja počúvam, že sa tu stále hovorí iba o štrukturálnych reformách a rozpočtoch, ale ako chceme vytvárať pracovné miesta, keď hovoríme, že členské štáty majú iba e, sa sústreďovať na rozpočty a majú striktne pristupovať k rozpočtom a k štruktúrálnym reformám. Ale takéto štruktúrálne reformy vytvárajú minimálne pracovné miesta. My by sme teraz mali predovšetkým zabudnúť na to, že ekonomická kríza nie je len výsadou južných krajín. Nie, nie. Ekonomická kríza vytvorila taký šok, že to zasiahne aj severné štáty. A chcela by som ešte pripomenúť, že absolútna chudoba je už faktom, ktorý sa stal bežným fenoménom, vo všetkých štátoch, čiže toto postihne všetky štáty. Preto je potrebné efektívne zasahovať v tých krajinách, ktoré za to zodpovedajú, zodpovedajú za tie schodky, za dlhy. Je potrebné, aby sme týmto štátom pomohli vyriešiť základný problém, a to problém so zamestnanosťou. Prevencia nezamestnanosti. Tam by som chcela, aby sme sa zamerali predovšetkým na obrovský problém nezamestnanosti. Veď my predsa nemôžeme hovoriť o zamestnanosti, kým nevyriešime obrovskú nezamestnanosť. Som rada, že sa tu hovorí o aktívnej podpore nezamestnaných. Áno, predovšetkým treba podporovať mladých nezamestnaných, ale aj dlhodobo nezamestnaných, pretože práve týmto ľuďom sa nedarí dostať sa na trh práce. Sú to milióny ľudí, aj vo veku medzi 40 až 50 rokmi, ktorí sú úplne vylúčení z pracovného trhu a nemajú žiadnu príležitosť dostať sa na pracovný trh, takže je potrebné, aby sme ich efektívne podporovali a teda najmä v tom období, keď nemajú prácu. Sociálna ochrana musí byť čoraz viac zdieľaná a my máme Európu, ktoré hovoríme Európa subsidiarity, ale máme aj Európu solidarity. Čiže my musíme chcieť, aby táto Európa efektívne ukázala, že je naozaj solidárna. Hovorí sa tu o platoch, ktoré súvisia s produktivitou. Platy by sa mali odvíjať o produktivity, takže mali by sme hovoriť o tom, ako podporovať produktivitu a ako aké stimuly dávať malým, stredným podnikom, mikropodnikom, podporovať startupy mladých ľudí, ktorí majú novatorské myšlienky. Pretože hovoriť iba o tom, že platy sa odvíjajú od produktivity, tak to nestačí. To je veľmi restriktívny pohľad na celú problematiku. Ďalej tu hovoríme o mobilite. Pre nás mobilita to je v podstate niečo, čo by malo byť dobrovoľné, pretože to nemôže byť nejaká povinnosť alebo nejaká nutnosť. Ľudia majú právo žiť dôstojne a keď ja sa rozhodnem ako slobodná občianka, že chcem hľadať príležitosť v iných krajinách, tak samozrejme to musí byť pre mňa príležitosť a musím to vnímať ako príležitosť. Ale keď budem mať rodinu a budem nútená kvôli práci odísť a pracovať v inej krajine, tak to predsa nie je žiadna mobilita. A rovnako hovoríme o určitej forme podpory. I o tom, že Európska únia by mala sa zaviazať k tomu a mala by sa zaviazať k dôstojnej sociálnej ochrane. To je naša potreba. V Európe teraz veľa ľudí žije v absolútnej chudobe a to je niečo, čo je veľmi smutné, že musíme konštatovať takúto vec, ale nemáme žiadne ukazovatele, aby sme mohli skutočne zistiť reálne údaje o stave absolútnej chudoby. A to nemôže nikto poprieť. Máme tu európske krajiny, kde je chudoba, kde je hlad, kde ľudia nemajú dostatok jedla. A v takýchto podmienkach žije dosť veľa ľudí. Čiže to by sme mali jasne povedať a mali by sme mať jasné, efektívne systémy podpory. Zároveň by sme sa mali vyhnúť tej chybe, že nedáme hlas európskym občanom. Musíme im dať hlas. Európa tvrdí, že membri del Parlamento europeo a... tvrdí, že zodpovednosť za túto e, situáciu voči občanov nesie Európa a to by sme mali pocítiť. A my teraz tu na tomto fóre by sme mali zodpovedne zastupovať občanov, spolupracovať a spoločne riešiť problém, ktorý je teraz naozaj obrovských rozmerov, aj keď sa zdá, že sa týka iba niektorých krajín, teda južných krajín. V skutočnosti to tak nie je, v skutočnosti to je problém, ktorý čoskoro postihne celú Európu. Ďakujem. Thank you, uh, eh, Mr. Ďakujem. Pán Bach. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja si myslím, že to sa dá v stručnosti vybaviť. Ďakujem komisii za návrhy. Myslím, že najdôležitejšie prvky spomenula ťažiská komisie sú v investíciách, štruktúrálnych reformách a v zodpovednej fiskálnej politike a komisia predložila cieľ dosiahnuť sociálne spravodlivejšiu Európu, vytvoriť pracovné príležitosti, dáva nám tieto usmernenia a ja si myslím, že členské štáty sú tu vyzvané si splniť svoju povinnosť na národnej úrovni a budú musieť teda takouto formou prispieť. Najdôležitejšie sú stratégie, aby sú stratégie, e, strategické a na tie nesmieme zabúdať. Keď ja hovorím, že poznáme tieto cieľe, tak by som chcel povedať, že konkurencieschopnosť je ruka v ruke s týmito cieľmi, takže tieto treba podporovať. Týmto sa vytvorí určitý hospodársky rast a prispiejeme k hospodárskej sociálnej Európe. ale keď sa pozrieme na niektoré plnenia týchto cieľov, tak vidíme, že sa väčšina z nich nesplnila a do budúcna uvidíme, či sa nám to podarí v rámci tých stanovených lehôd splniť. Je to polutovania hodné, ale tieto usmernenia, ako aj ďalšie opatrenia zo strany členských štátov, môžeme podľa môjho názoru aktuálnym spôsobom ešte urobiť niečo v najbližších 5 rokoch, aby sme tieto ciele predsa len splnili. Ja teším sa na spoluprácu s pani spravodajkňa, povedala toho veľa a dá sa tu ešte nadviazať na niektoré konkrétne body a budú tu konkrétne návrhy, ktoré sa majú ešte ďalej rozpracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Maria Rodríguez. Ďakujem pekne. SND aktualizáciu týchto usmernení považujú za dôležitý proces. O čo tu ide pre nás? Ide o zlepšenie koordinácie soči voči členským štátom, pokiaľ ide aj o Európsky parlament. Tuto aktualizáciu považujeme za dôležitú, pretože tieto usmernenia, tak ako sme ich mali v 2010, tieto jednoducho už nie sú aktuálne v tejto situácii. Takže treba ich aktualizovať, prispôsobiť na novú situáciu, ktorá sa zmenila. Stále sú tu veľké hospodárske problémy s krízou a ciele Európa 2020 v oblasti zamestnanosti neboli zatiaľ ešte splnené. Práve naopak, ideme opačným smerom. Preto vítame toto úsilie aktualizovať usmernenia. Považujeme to za vylepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi, avšak určité poznámky z mojej strany. Aby sme zvládli problémy, ktoré tu máme v oblasti zamestnanosti a sociálnych problémov, potrebujeme jednoducho vyváženosť týchto nie len tie, ktoré sa týkajú zamestnanosti, ale tie, ktoré sa týkajú hospodárstva. Musíme hovoriť o investíciách, a to je, to, tomu je tak, ale musíme urobiť aj všetko preto, aby investície boli kombinované s reformami vo všetkých usmerneniach. Ak sa majú investície brať vážne, tak by to malo byť v tých usmerneniach viac prítomné. Ďalšia vec, pokiaľ ide o politický mix, ktorý sa navrhuje zo strany komisie, musíme tu zdôrazniť úlohu dopytu. Musíme posilniť investície, reformy, ale musíme aj ten dopyt zvýšiť. A navrhujete tu, že z toho budú vlastne usmernenia, takže to je pozitívna situácia. A pár pripomienok, pokiaľ ide o špecifické usmernenia. to, to prvé usmernenie, kde ide o, o dopyt po pracovnej sile, tam sa spomína úloha minimálnej mzdy. A je dôležité znížiť vnútornú chudobu. Treba zobrať do úvahy aj potreby konkurencieschopnosti, ale venujte pozornosť tomu, že nemôžeme podporiť zníženie nákladov na prácu ako hlavnú metódu, kde sa zvýši konkurencieschopnosť. Takáto interná devalvácia jednoducho nie je akceptovateľná. Už sa to udialo v niektorých členských štátoch počas ostatných rokov. Po druhé, pokiaľ ide o usmernenie týkajúce sa dodávok, kde ide o nezamestnanosť mladých. Tie garančné programy pre mladých sú dôležité, ale zdôrazníme, že hlavný problém, ktorý máme, A pokiaľ ide o usmerenie číslo 7, áno, Musíme sa venovať aj segmentácii, ale takým spôsobom, že nebudeme tu mať takú špirálu smerom nadol, pokiaľ ide o kvalitu zamestnanosti. A v tom istom usmernení treba si uvedomiť, že treba zlepšiť mobilitu, ale treba sa vyhnúť falošnej mobilite a brain drainingu úniku mozgov. A pokiaľ ide o výbor EMPL, tak musíme venovať pozornosť predovšetkým našim kolegom, ktorí sú vo výbore EKON, pretože hospodárske usmernenia začlenujú aj viaceré prvky týkajúce sa práce, trhu s prácou a reforiem penzijných systémov. Takže máme tu usmernenia a hospodárske usmernenia, ktoré sú takýmto spôsobom prepojené. To je pozitívne, ale znamená to, že musíme zlepšiť naše spoločné úsilie s našimi kolegami v Ekone. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane Renate Weber za ALDE. Ďakujem pekne, predsednička. Vypočulo som si kolegov, ktorí hovorili predo mnou. A chápem, že to bude, že nás čaká veľmi zaujímavý proces rokovaní, pretože ja mám názor, že sa nezhodneme v niektorých veciach. A rovnako si myslím, že Európska komisia a jej prezentácia to boli také nadpisy tých usmernení, pretože dôležité sú detaily. A ja by som rada pochopila, ako niektoré z veci, ktoré tu boli tak pekne odprezentované, sa zmenia na konkrétne usmernenia, ktoré by platili v 28 krajinách takým spôsobom, aby mali minimálne podobný výsledok. A dúfam, že sa nám podarí stretnúť počas procesu rokovaní a podarí sa nám lepšie pochopiť niektoré detaily. A myslím, že je jasný fakt, že európsky občania si zaslúžia niečo konkrétnejšie, získa ich eh, pracovných miest a ich budúcnosti, pretože pravda je taká, že doteraz sa nám nepodarilo prekonať krízu a ich sklamanie je preto úplne pochopiteľné. Pre tomu máme EU legislatívy, ale súčasne tu existuje 28 rôznych systémov a tu nechápem presne ako v praxi nerovno harmonizovať, ale niečo, čo by malo podobné výsledky v každom členskom štáte. Dúfam, že spravodajkyňa tie ideologické veci niečím konkrétnym no a samozrejme, že sme otvorení spolupráci na týchto usmerneniach, aj keď parlament má len konzultatívnu úlohu a ako vždy pracujeme na konci procesu, ešte nestále nevieme, koľko z toho, že povieme rada, vezme aj na vedomie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tatiana Žďanoka z Zelených. Ďakujem pekne. Keďže nám plynul čas, posnažím sa to vyjadriť čo najstručnejšie. Ďakujem pekne. Ja by som tiež videla tam rada viacej konkrétnych návrhov, nie konfrontujúcich. No. Vidíme, že niektoré sú protikladné, dokonca aj v rovnakom oceku odsekov, odsekov napríklad eh, článok 5 eh, a tak ďalej. Takže mm, zelení sme tiež sklamaní za vytvárania zelených pracovných miest. To sa stratilo. Takže je ťažké skombinovať návrhy rôznych politických platformiem a ja podporujem Renate, že bude veľký problém a treba navrhnúť konkrétnejšie usmernenie, ktoré podporí väčšina, ale musíme sa s nami nasnažiť a teším sa na ďalšiu spoluprácu s pravodajkyňou a robíme maximum. Ďakujem pekne. Slovo dostane Štelára Agua, aby ukončila túto diskusiu. Samozrejme, ja opakujem, že som plne k dispozícii, e, otvorená k diskusii, a som ochotná nájsť spoločný pohľad na vec a spoločné e, riešenia, konkrétne riešenia všade, kde to bude možné. Ale riešenie problémov nezamestnanosti a absolútnej chudoby, čo sú reálne problémy v Európe, tak to téma, kde skutočne je potrebné vyvinúť veľké úsilie a preto je potrebné pozrieť sa na to, aká je realita napríklad na periférii našich miest. A tu nejde o žiadny populizmus ani demagógia. To je potreba. Ja som pracovala až do marca minulého roku v jednom podniku a veľmi dobre viem, ako to chodí, viem, aké sú dopady krízy na podniky, a ako je to s ľuďmi, ktorí nemajú prácu a ktorí sedia doma? A ja teda preto chcem, aby sme mali v Európe konkrétne riešenia a apelujem na komisiu a na radu, pretože rada to veľmi dobre pozná. A my ako hnutie Cinque Stelle, teda 5 hviezd, 5 hviezd sme práve boli hnutím, ktoré reflektuje a zastupuje občanov. No a ja som práve tou osobou, ktorá zastupuje všetkých občanov a som zo sveta reality, z terénu a viem, aký je reálny život reálnych ľudí. A tu medzi nami a medzi e, tými, ktorých zastupujeme, či je často veľká vzdialenosť a ja som z reálneho sveta, viem, ako to funguje a ja chcem pre ten reálny svet niečo urobiť a chcem, aby sme ho vypočuli a aby sme mu pomohli. Thank you. Well, I think... Ďakujem pekne. Ja myslím, že to vzhľadne naše rôzne reality, ktorí z nás majú my rôzne skúsenosti, a takáto zmes nás privedie k dobrým rozhodnutiam, nevždy, ale čo najčastejšie. Teraz časový harmonogram. Zváženie návrhu správy 16. apríla. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 22. apríla 12.00 a prijatie na výbore 16. júna. A chcel by som chcela pripomenúť, že ďalšie zasadnutie sa uskročí 24. marca. A je to náročnejšie. Bude to od 9.00 do obeda až do 18.30 To bude, takže snažte sa prispôsobiť ale domov tomuto harmonogramu. Ďakujem pekne za vynikajúcu schôdzu, mnohé zaujímavé veci sa zneli a dúfam, že to skončí dobrými rozhodnutiami. Ďakujem pekne.